Then we, we start with the second part of uh, the meeting today. Takže zahajujem druhú časť dnešnej schôdze. Ešte mám na úvod oznámenie pre vás. Chcela by som vám vás upozorniť na kampaň e, anglických odborov Dying to Work. Ho, ho, žiada sa tu ochrana zamestnancov, ktorí trpia smrteľnou chorobou. Máme tu dvoch zástupcov eh, odborov zo Spojeného kráľovstva. A dúfajú, že výbor pre zamestnanosť eh, túto ich iniciatívu zaznamená, že im pomôže s kampaňou, e, s plagátmi. A dúfam, že tí z vás, ktorí s touto myšlienkou súhlasia, dúfam, že budete bojovať za to, aby, Európa, pardon, aby Británia ostala v Európskej únii. Budeme sa fotiť pred miestnosťou, e, kde zasadáme medzi 3. a 5. dnes popoludní. Čiže Teraz sa môžeme pustiť do hlasovania. Tí z vás, ktorí sa budú chcieť neskôr odfotiť, sa budú môcť odfotiť teda potom. Máte, dúfam, k dispozícii hlasovacie lístky, kartičky. Dobre, takže môžeme ísť na to. Začneme kompromisom A, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňova- kompromis C, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis B, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis F, za, proti proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, kontrolujeme pozmeňovací návrh číslo 17. Funguje to? Yes, we close. Hlasovanie ukončené. 22 za, 27 proti, takže zamietnuté. Pozmeňovací návrh 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si to elektronicky. Pozmeňovací návrh 19, hlasovanie otvorené. And, uh... That is closed. Hlasovanie ukončené. A, takže prijaté. Pozmeňovacie. Kompromis CB za, proti, Zdrali sa prijaté. Kompromis CA za, proti, Zdrali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 23 za, proti, Zdrali sa prijaté. Kompromis D za, proti, zdrhali sa prijaté. Kompromis HA za, proti, zdrhali sa prijaté. Kompromis Druhá časť. Pozmeňovací návrh 28 za. Yes, the addition. To je doplnok ktorý znie následovne prostredníctvom napríklad zjednodušených požiadaviek na DPH. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť elektronicky. And that means that it's uh, uh, EPP is one. EPP má jeden hlas na, navyše. Can we close the vote? Yes. Hlasovanie ukončené. Prijaté. We go to uh, amendment 30. Pozmeňujúci návrh 31. Za, proti, zdržali sa, Mohlo by to byť prijaté aj zamietnuté, takže si to overím. And now it's closed. Hlasovanie ukončené. Prijaté. sa návrh 35 za, proti, zdrhali sa, prijaté. Kompromis Q za, proti, zdrhali sa, prijaté. Kompromis QA za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronický kompromis QA. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je stále otvorené. Jeden navyše za EPP. Hmm. I don't. Hmm. How? How would you usually do when one has no card? Ako to bežne robíte, keď niekto nemá kartičku? Hmm. Ďakujem, stále hovoríte o kompromise QA. Je tu kompromis DA, ale nevidím kompromis QA na hlasovacom zozname. DA je ďalší. QA je predtým, DA je po QA. I don't think I don't think Maria that we can uh, that we can uh, make an exception. Maria, nemyslím, že by sme mohli robiť výnimku. Môžete si odbehnúť pre kartičku, alebo vám ju niekto môže priniesť. Budeme teraz hlasovať ešte raz o kompromise QA. Nie, to bolo jasné, bolo to za. 26 za, 22 proti. Takže môžeme prejsť ďalej na kompromis DA. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si e, pozmeňovací návrh 38, hlasovanie otvorené. And the vote is closed. Hlasovanie ukončené. Uh, and yes, uh, it is rejected. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 41, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis E, za proti, zdrhali sa, prijaté. Prejdeme na ďalšiu stranu, kompromis M. Kto je za, proti, zdrhali sa, prijaté. Pozmeňujúc návrh 51, za, proti, zdrhali sa, zamietnuté. Kompromis G, za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 59 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Pozmeňovací návrh 59. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 60. Tam je ústny pozmeňujúci návrh od SD, kde chcú nahradiť fact za intention of. Kto je za? Proti? Zdrhali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 61. Kto je za? Proti? Zdrhali sa. Musíme si to overiť elektronicky. Kto je za? 54 je za, čiže prijaté kompromis H. Áno, je to prijaté. Kompromis H. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Kompromis I. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis je. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Je tu kompromis je. A je tam dodatok, o tom treba hlasovať. Kto je za, The addition is, and I read it. Prečítam ten doplnok, aby ste to vypočuli. Pripomína. Je to strana 10 hlasovacieho zoznamu. Pozmeňovací návrh 80. Pozmeňovací návrh Jean Lambert pokiaľ je prijatý kompromis je, tak prvá časť je bezpredmetná a druhej časti sa bude hlasovať a znie to následovne pripomína výnimočný charakter e, služieb všeobecného zájmu, najmä sociálnej starostlivosti, zdravotných a vzdelávacích služieb a zdôrazňuje, že ich kvalita, dostupnosť, prístupnosť a finančná dostupnosť musia byť zabezpečené a toto musí byť prvá priorita. Kto je za? Kto je proti? Zdrhli sa? Zamietnuté. Oberieme si pozmeňovací návrh 80. Uh, eh, and, uh, now the vote is closed. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 30 votes rejects, 23 in favor. 30 proti, 23 za. Pozmeňujúci návrh 81, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Kompromis L, kto je za? Proti? Zdrhali sa prijaté. 83 za. Proti? Zdrhali sa zamietnuté. Overíme si to elektronicky a pozrieme sa v rok 83. And, uh, the vote is now closed. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 84, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis K, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 89. Za. Proti. Zdržali sa. To si musíme overiť. 89 elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Uh, amendment 90, those in favor, those... 90 za, proti, zdržali sa prijaté. 91 padá, bol teda. Kompromis M, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 98, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 91 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 100 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis O za proti, zdržali sa prijaté. 103 za, proti, zdržali sa prijaté. 104 za, proti, zdržali sa prijaté. 104, to si overíme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis P, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 6, za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si elektronický pozmeňovací návrh 6. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overíme si pozmeňovací návrh 7. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh A, kto je za? 8 e, prijaté. Pozmeňovací návrh 1. citáte A, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Prepačte, prijaté. Potom situácia B, za, proti, zdržali sa, prijaté. Hlasujeme o celom návrhu stanoviska aj s pozmeňovacími, prijatými pozmeňovacími návrhmi. Hlasovanie ukončené. 43 za, 8 proti, traja sa zdržali. Any, any objections uh, uh, towards that we put this in uh, uh, the minutes. Súhlasíte, aby sme výsledok zapísali do zápisnice? Nikto nie je proti? Dobre. That means that we can proceed. Takže môžeme pokračovať s našim programom. We will now proceed. Budeme pokračovať Budeme teda pokračovať so zvyškom programu 14 Výbor regionov. Ide to stanovisko o integráciu dlhodobého, dlhodobo nezamestnaných na trh práce. A na úvod dostane slovo výbor regionov, spravodajca Enrico Rossi a vy nás teda budete informovať o tomto stanovisku. Máte 10 minút a potom budú vstupy poslancov a za politické skupiny, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pani predsednička, dámy poslankyne, páni poslanci. V prvom rade vám chcem poďakovať za pozvanie, aby som vám vás oboznámil so správou výboru regiónov ohľadne pričleňovania dlhodobo nezamestnaných na trh e, práce. Dovolte mi hneď na začiatku zdôrazniť jednu vec. Práca, ktorú váš výbor vykonáva v oblasti rôznych e, sociálnych tém, je veľmi dôležitá. Podľa mňa tu ide o zásadnú sociálnu otázku. Aj keď vieme, že existujú právne väzby a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluv o EÚ a tie potom obmedzujú isté komplexné kroky a stanovujú jednotlivým členským štátom isté povinnosti. E, ja sa nazdávam, že otázka nezamestnanosti je jednou z tém na pracovnom trhu a my k tomu musíme pristupovať aj na úrovni Európskej únie. V stanovisku výboru regiónov som sa snažil túto tézu obhájiť, pretože som presvedčený, že dôveryhodnosť a legitímnosť, strata dôveryhodnosti a legitimity, na ktor- s ktorou sa teraz borí Európska únia, proti tomu budeme môcť lepšie bojovať, ak uznáme, že máme spoločnú európsku povinnosť, ktorá vyplýva z toho, že musíme chrániť tých najslabších. E, tí sa nesmú cítiť diskriminovaní na základe toho, kde žijú. A pokiaľ ide o e, zvyšok, tak tam sa môžeme sústrediť na rozličné podrobnosti, napríklad vychádzajúc zo sociálnych údajov, zo štúdie, ktorú publikovala komisia v roku 2015, tak keď sa na to pozrieme, tak zistíme, že dlhodobo nezamestnaní predstavujú viac ako 48 celkovej nezamestnanosti v EÚ. Celá EÚ, ktorá e, má 10 miliónov nezamestnaných, tak to sú nezamest- dlhodobo nezamestnaní a to je takmer jed- jedna celá krajina. A to je úplne neprimerané, aj keď sa na to pozrieme z hľadiska inštitúcií. Keď sa pozrieme na to, čo hovoria naše zmluvy, ak dovolíte, aby som to nazval skutočným škandálom, a preto si myslím, že nemôžem súhlasiť so stanoviskom Rady z 15. januára 2016, kde sa hovorí, že návrh komisie nám robí e, obavy. Komisia plánuje dlhodobo nezamestnaných a snaží sa na túto tému vytvoriť e, istý ukazovateľ, pomocou ktorého sa bude dlhodobo hodnotiť situácia v jednotlivých členských štátoch. Sociálne ukazovatele a ukazovatele trhu nie sú relevantné k tomu, aby sme na základe toho stanovovali makrofinančné rizika. Myslím si, že to je chyba, zlý postup. Tam sa totiž nezohľadňuje, že sociálne aspekty krízy môžu mať zásadný negatívny dopad aj na ekonomiku celej Európskej únie a môže to narušovať aj makroekonomickú rovnováhu. A navyše, aj to je dôležité, sa tam nezohľadňuje skutočnosť, že sociálne dopady, zhoršujúca sa morálka, dopad na zdravie, sociálne napätie, politické napätie, toto všetko môže vznikať zo stáleho, neu, pretrvávajúceho, neuspokojivého stavu, ktorý vyplýva z toho, že viac ako 10 miliónov európskych občanov je dlhodobo nezamestnaných. Keď sa pozrieme na obsah tohto stanoviska, ktoré bolo schválené vo výbore regiónov, tak e, chcem povedať, že okrem týchto obmedzení, okrem tejto nezamestnanosti, je toto stanovisko dôležité aj z iných dôvodov. Ukazuje totiž aj iné aspekty. Navrhuje sa tam, akým spôsobom by sa k tomu dalo pristupovať a mali by sme vlastne vychádzať najmä z úradu práce. To by malo mať, tie by mali mať ústrednú funkciu v celej problematike. Avšak celá tá záťaž nemôže spočívať len na členských štátoch, nemôže byť len na nich, aby oni organizovali celý systém musia postupovať aj vo, e, miestne orgány tak, aby e, nikoho nediskriminovali. Úrady práce boli tiež postihnuté krízou a nie je možné e, celú tú záťaž položiť na ich plecia. Lebo z toho by potom vyplynula neriešiteľnosť tejto situácie, pretože situácia v oblasti nezamestnanosti je naozaj veľmi znepokojujúca. My teraz musíme vychádzať zo striktného e, výkladu koncepcie subsidiarity. Subsidiarita neznamená, že by úloha, ktorú zohráva EÚ, mala byť čoraz menšia. O tu vôbec nejde. Výbor regiónov schválil moje stanovisko na základe veľkej väčšiny, ktorú podporili všetky sekcie a všetky skupiny a ja by som teraz chcel zdôrazniť obsah toho stanoviska. E, chceme stanoviť ukazovatele na európskej úrovni a musíme sa zamerať na úrady práce v členských krajinách. Zároveň sa musíme pozrieť na to, aké európske kroky by mohli umožniť členským štátom vytvoriť individuálne štandardy a normy. Ak sa pozrieme na rozdiely medzi členskými štátmi, tak my musíme sa pozrieť na, aby to vlastne riešili úrady práce. Riešenia, ktoré sa budú navrhovať, by mali byť v súlade s celkovou reformou. Ďalej štrukturálne požiadavky na to, ako riešiť nezamestnanosť. Mali by sme rešpektovať to, že každý členský štát musí fungovať na základe vlastných zdrojov a vlastných fondov a zároveň musí mať možnosť čerpať zo sociálneho fondu. Musíme odlišovať štrukturálne problémy od e, krivky nezamestnanosti, ktorá sa odvíja od tej hlbšej krízy a tam by sme potom mohli jednať zvlášť, tam by mohla Európska únia zasiahnuť aj na základe princípu solidarity a subsidiarity. Po štvrté, v prípade neúspechu musíme hľadať univerzálne riešenie a zvážiť aj priamu podporu. Na základe tohto stanoviska výboru regiónov sme sa snažili zabezpečiť, aby sa takéto opatrenia zvážili v kontexte e, budúcej revízie finančného rámca 2014 až 2020, tak aby na základe toho mohla byť spustená konkurenčná diskusia a potom v kontexte revízie finančného rámca 2014 až 2020 by naše stanovisko malo takisto aj odrážať záruky pre mladých. Okrem toho ešte chcem zmieniť jednu iniciatívu ohľadne dlhodobo nezamestnaných. Táto iniciatíva bola u nás experimentálne v Toskansku spustená. My sme zverejnili verejné zákazky a ponúkli sme výnimočné zamestnávanie osôb, ktoré boli zvlášť znevýhodnené a dlhodobo nezamestnané. Úspech bol okamžitý, zareagovala na to, zareagovala na to veľa ľudí, či už jednotlivcov, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, ale aj verejných inštitúcií. My musíme zohľadniť aj to, že rada sa neriadila našimi poznatkami. a aspoň takto ja chápem, neriadila sa ani tým, o čo sa usilujete vy. Je škoda, že rada sa vydala týmto smerom, ale bitka nekončí a ja pripomínam, že nesmieme zabúdať na stanovisko komisie po konzultácii tzv. Európskeho piliera sociálnych práv. V tomto dokumente sa uvádza, že hrozí makroekonomický šok, ktorý predstavuje riziko pre fungovanie celej eurozóny. A to povedie k veľkým rozdielom na pracovných trhoch a aj k odlišnému e, sociálnemu fungovaniu členských štátov. Ak si stanovíme nejaké princípy, ale potom sa to do praxe nezavedie, nepremení sa to do konkrétnych politík alebo krokov na európskej úrovni alebo na úrovni členských štátov, tak to bude zbytočné. Ja si myslím, že takýto postup môže iba obmedziť našu celkovú víziu a keď nebudeme vnímať jednotlivé členské štáty ako časť celku, ktorý predstavuje európsky trh, tak my nájdeme iba krátkodobé riešenia. Musíme zabrániť ohrozeniu našej, našich sociálnych noriem, ktoré sa podarilo dosiahnuť, lebo to by nebolo ani správne, ani rozumné. Nebude jednoduché vytvoriť rýchlo celú, e, celoeurópsky fungujúci pracovný trh, ale som presvedčený, že sa to podarí, ak sa do toho zapojíme všetci spoločne. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Rossi. Samozrejme, zaujíma nás táto problematika rovnako hlboko ako aj vás. A teraz dostanú slovo sponzori výboru Empl, a predkladatelia návrhu uznesenia, pokiaľ ide integráciu a dlhodobo nezamestnaných. To znamená, že teraz dostane slovo najprv pán David Kasa, nech sa páči za EPP. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi Rossimu za to, že prišiel medzi nás za jeho vynikajúcu prezentáciu. A pokiaľ ide o integráciu dlhodobo nezamestnaných na trh práce, do trhu práce, výbor regiónu hovorí o vytvorení ad hoc fondu, ktorý by sa zakladal na modele tej garancie pre mladých, pokiaľ ide o riešenie problému dlhodobo nezamestnaných mohol by snáď viac rozpracovať túto myšlienku, že odkiaľ by tieto financie prichádzali, alebo kto by mal nárok prihlásiť sa o peniaze v takomto fonde, alebo odhadli ste, aký by to malo dopad na účastníkov. To znamená, mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli ponúknuť niektoré detaily, aby sme lepšie pochopili návrh výboru regiónov. Pán López, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ja by som e, rád položil pánovi Rosovi otázku, najmä pokiaľ ide o zmeny v tejto oblasti medzi návrhmi komisie, návrhom parlamentu, uznesením a tým, čo schválila rada. A pretože ak začneme analyzovať to, čo sme urobili, povedali tu v parlamente a potom, keď vidíme, čo schváli rada, vidíme, že tam dochádza k podstatným zmenám a jedno z tých, jedna z tých zmien je napríklad, keď hovoríte o právnom základe, e, my sme žiadali, aj komisia žiadala, aby sme e, použili článok 49 a nakoniec sa použilo 48,2 a z toho potom vyplýva, že názor parlamentu je braný len ako názor a neprikladá sa mu e, taká, taký význam, aký patrí. A tu ide predsa o 10 miliónov ľudí. A toto je kľúčová, eh, kľúčová záležitosť v boji proti masovej nezamestnanosti a my tu v parlamente vysvetľujeme veci, ako pracovať, ako zlepšiť veci, ako zlepšiť registre, ale vidíme, že eh, verejná správa eh, reaguje a re, registruje iba tých ľudí, ktorí sú registrovaní, ale ako E, pomáhať ľuďom, ktorí nie sú zaregistrovaní. Rada sa nazdáva, že treba e, podporovať len tých ľudí, ktorí sú zaregistrovaní ako nezamestnaní, dlhodobo nezamestnaní e, v štátnych úradoch. A ja si myslím, že v každom prípade treba urobiť osobné, osobné vyhodnotenie a potom tu máme celý tento rámec, v ktorého centre stojí dlhodobá nezamestnanosť. My sme veľmi zdôrazňovali zodpovednosť aj povinnosti, vyvážené povinnosti na jednej strane pracujúcich, na druhej strane zamestnávateľov. A rada nakoniec navrhla e, veľmi nevyvážený návrh, kde celá tá záťaž bola presunutá na zamestnanca alebo na nezamestnaného. Teda zamestnávateľia, plnenie záväzkov zo strany členských štátov tam nie je zohľadnené. E, v každom prípade ja chcem poďakovať vám, pán Rossi, za vaše stanovisko a zdieľame vaše postoje, ale ako inštitúcia e, sa nazdávame, že práca, ktorú sme za posledné mesiaci odviedli, predložili sme ich komisii a nakoniec to, čo schválila rada, bolo, e, bolo podstatne pozmenené, podstatne pozmenené a vždy e, takým spôsobom, že vlastne sa tam mení program, ktorý my schva- sme schváľovali a keď sme povedali, že to je pracovný rámec, v rámci ktorého my pracujeme, ale ten sa vždy, tam sa veci v rámci neho vždy menia. A ja by som sa vás chcel spýtať, aký je váš názor na tieto modifikácie zo strany rady, ako vzhľadom teda na stanovisko parlamentu a na rozhodnutie, ktoré e, prijala rada. Ďakujem pekne. Ešte si vypočujem ďalšie otázky a potom budeme až reagovať. Takže najprv otázky. Pani Žitňanská, nech sa páči, máte slovo. pekne, pani predsedajúca. A ďakujem aj pánovi Rosimu za predloženie tohto stanoviska. Taktiež by som sa pripojila k tej otázke, ktorú už položil kolega Kasa ohľadom fondu, aby ak pán Rosi by nám mohol povedať niečo viac ohľadom mechanizmu, aký by bol teda čerpaný, ako by fungoval, odkiaľ by boli finančné prostriedky. Moja druhá otázka by smerovala možno um, k tomu toskánskemu príkladu dobrej praxe, uh, kebyže tiež nám môže o tom povedať niečo viacej, pokiaľ ide o dopad na dlhodobo nezamestnaných. A moja posledná otázka smeruje k jednému z posledných odporúčaní v rámci tohto stanoviska výboru regionov a síce sa tu upozorňuje na potrebu podmieniť prípadný prístup k podpore v chudobe akceptovaním verejnoprospešných prác počas obmedzeného obdobia a v každom prípade v rámci odbornej prípravy zameranej na reintegráciu. Ja by som chcela upozorniť na to, že aj na Slovensku ehm, sme zákonom podmienili vlastne príjmanie takejto podpory v chudobe ehm, aktivačnými prácami a celkovo sa ale ukazuje, že ľudia, ktorí sú na týchto aktivačných prácach, sú menej motivovaní potom si hľadať prácu. Veľakrát tieto finančné prostriedky sú um, zneužívané a taktiež nedochádza k získaniu nových nejakých zručností počas vykonávania nejakých drobných aktivačných prác. E, obdobné výsledky zistili aj v Poľsku a v Maďarsku, čiže by som možno chcela počuť od vás nejaké dobré príklady, kedy dávalo zmysel podmienovať prístup k týmto príspevkom aktivačnými prácami. Ďakujem. thank you, Chair. I'll better switch on to Estonian. I see that my colleague... Ďakujem pekne. Je to veľmi dôležitá téma a ja vám veľmi pekne ďakujem za tento prehľad. Nechcem teraz sa pýtať veľmi veľa otázok, pretože tie otázky, ktoré tu odzneli zo strany mojich kolegov, tie sú veľmi zaujímavé a ja podporujem tieto otázky. Tá téma je veľmi komplikovaná a myslím si, že sme zatiaľ nevenovali pozornosť tomu, že dlhodobá nezamestnanosť je často opomíňaná a miestne vlády alebo regionálne vlády sú takisto zodpovedné. Ja si nemyslím, že európskymi peniazmi sa dá všetko vyriešiť efektívnym spôsobom. Takisto potrebujeme uplatniť určitý nátlak na členské štáty. Môžem spomenúť Estonsko ako príklad. Napríklad pokles cien ropy. E, na základe tohoto sa zatvorili viaceré firmy, ľudia boli, sa stali nezamestnanými, požiadalo sa tu o peniaze z sociálneho fondu, na to, aby tu došlo k preškoleniu týchto nezamestnaných. Ale to všetko musí ísť ruka v ruke s vytváraním pracovných príležitostí a tomu sa, tomu sa jednoducho, to sa nedeje. Takže chcel, by som vedieť niečo viac o konkrétnych riešeniach, o tom, ako môžeme sa s týmto problémom vysporiadať, ako môžeme pomôcť členským štátom vytvoriť pracovné príležitosti a ja som rada, a bola by som rada, ak by nám bolo povedané, kto bude mať nárok na využívanie týchto peňazí a čo je však možno ešte najdôležitejšie, je ako vlastne ľudia sa dostanú znovu na ten trh práce. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník. Dobré popoludnie, ďakujem za toto vystúpenie. 10 miliónov dlhodobo nezamestnaných v Európskej únii, to je nepriateľný údaj. 10 miliónov ľudí, ktorí, e, ktorí nemajú uspokojené e, základné potreby. A táto dlhodobá nezamestnanosť je jedno z najvážnejších dôsledok úspornej permanentnej politiky, čo viedlo k deštrukcii pracovných miest a k nárastu dlhodobo nezamestnaných. Preto opatrenia na skoncovanie s týmto, e, s, to, s, s týmto nešťastím je prijať také ekonomické opatrenia, ktoré by viedli k zrastu zamestnanosti. E, čo treba robiť. E, program minimálnych predajov, verejne, alokácia verejných zdrojov a sociálna ochrana, ako napríklad dávky v nezamestnanosti, ktoré sa v niektorých krajinách presta, akoby prestali existovať. To sú nevyhnutné potreby. A ďalej sú potrebné zmeny ekonomických politík, treba rozvíjať aktívnu politiku zamestnanosti, kde vzdelávania a e, recykláž sú zásadnými prvkami. Zároveň e, to treba prepojiť s produktívnym modelom a jeho zmenami, ktorý, a tak, aby konečne začal produkovať pracovné miesta. Tu v parlamente sme to dokázali a hovorí o tom aj správa e, Dvora auditorov, že opatrenia ako zníženie alebo zrušenie sociálnych odvodov, tak ako to bolo urobené v rámci programu E, garancie pre mladých nefungujú a neprinášajú očakávané výsledky. Nemôžeme spájať vzdelávanie a zmluvy na čiastočný úvezok, ktoré nie sú dobrovoľné, e, s, pretože toto, toto nie je cesta, ktorou máme ísť dopredu. A znižovanie sociálnych dávok takisto. E, treba E, do tohto problému zapojiť aj všetkých sociálnych partnerov a treba vyzvať komisiu, aby stavila na skutočnú zamestnanosť. To bude potom znamenať Európu, ktorá E, sa menej zaoberá financiami a financovaním, ale viac sa bude zaoberať produktívnym modelom, inováciami, rozvojom, posilnením a udržateľným rozvojom priemyselného sektora, pretože len takto budeme schopní vytvárať udržateľnú zamestnanosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Terry Reintke tu nie je. Či je? Nech sa páči. Ja nie som Terry Reintke, chcem ju ospravedlniť zahrádzam ju, ale ona sa chce podeliť s vami o nasledovné názory, pretože sa venuje tejto problematike, na to, aby sme zabezpečili úspešnú úspešnú integráciu nezamestnaných, dlhodobo nezamestnaných, musíme sa sústrediť na následovné. Zabezpečiť platovú podporu, zabezpečiť zároky, pokiaľ je negatívnu aktiváciu a kondicionality a takisto treba zabezpečiť aj aktivity občanských spoločností, ktoré majú dlhodobú skúsenosť, pokiaľ ide o spoluprácu s nezamestnanými. My zelení chceme podporiť registráciu pri informačných kampaniách, čo očakávame, je dlhodobé riešenie zo strany zodpovedných a vyčlenenie finančných prostriedkov na túto úlohu. Individuálne hodnotenie nesmie špecifikovať zamestnateľnosť a kariérne modely. Teda vylúčenie iba toto. Musí podporovať aj porozumenie pre potreby nezamestnaných a musíme byť citliví, pokiaľ ide diskrimináciu dlhodobých bariér. A okrem toho chceme zdôrazniť aj to, že vítame nové snahy, aby boli v trhy práce inkluzívne, aby to boli rovnako dôležité piliere, pokiaľ ide o túto inklúziu. Ďakujem pekne. A už nemáme čas a máme tu ešte veľa bodov, ktoré treba prebrať, takže poprosím vás, sústredte sa, neopakujte to, čo ostatní povedali. A teraz dostane slovo pani Laura Agea. Ďakujem. A pani predsedajúca, vítajte, pán Rossi. Ja by som sa chcela najskôr vyjadriť v tom zmysle, že to sklamanie, ktoré som pocitila z vášho hlasu, plinie z toho smútku, ktorý vo vás vyvolala skutočnosť, že e, vlastne v Karare došlo k veľkej tragédii. My v Európe sa snažíme zabezpečiť bezpečnosť pracujúcich a ja dúfam, že aj v Toskansku je dôležité sa nad tým zamyslieť a vylepšiť situáciu E, bezpečnosť pracujúcich by mala byť prioritou, teda v tomto konkrétnom prípade baníkov. Ja si myslím, že netre- sa nemôžeme uspokojiť tým, že dáme almužno a myslieť si, že sme zachránili ich životy. Musíme sa na to pozrieť aj z iného uhla a snažiť sa nezameriavať iba na profit nadnárodných spoločností, ktoré práve e, majú zisk z baní v Karare e, vy viete veľmi dobre o príležitostiach, aké, sa, aké vyvstávajú e, pred pracujúcimi. Vy to viete, lebo pracujete v regióne, ktorý má veľa kontaktov s Európou a my sa tu snažíme vytvoriť e, sieť spoločných e, spoločne s kolegami z Toskanska sa snažíme vytvoriť a venovať otázkam Galterity, teda miestnej skupiny, a to by mal byť akýsi motor na vytváranie nových pracovných miest, na integrovanie mladých ľudí, dlhodobo zamestnaných. Mali by sme motivo- motivovať ľudí k tomu, aby sa presťahovali a tak ďalej. E, tento projekt však nebol úspešný E, vynaložili sme na to miliónové e, čiastky a ja nechápem, ako je to možné. My tu hovoríme napríklad o ideáloch a o krásnych veciach, ale potom v reálnej situácii si uvedomujeme, že situácia v teréne je úplne iná. A pokiaľ ide o tie miestne skupiny v rozličných oblastiach, mohli by ste sa k tomu nejako vyjadriť? Môžete mi na to odpovedať? Dúfam, že to nebude ako pán minister, ktorého som sa tiež niečo pýtala a on mi neodpovedal. Takže teraz vám kladiem konkrétnu otázku na tému Toskánska. Vy ako predseda e, Rady regionov ste zodpovední aj za kontrolu. Čo mi môžete k tomu povedať? Kto je zodpovedný alebo na kom spočíva zodpovednosť za riadenie Monte di Pasky? Prosím vás, e, vy nás sami dať odpoveď. Ďakujem. <coughs> Áno, vážená pani predsednička, ja budem veľmi stručný. Globálne e, tu máme dve e, protirečivé riešenia. Jedna časť kolegov hovorí, pozrite sa, e, my môžeme mm, požadovať e, taký všeobecný príjem, ale na druhej strane Estonsko hovorí, že treba nájsť prácu, ale ako náhle E, použijeme Európsky sociálny fond a fond na prispôsobenie sa globalizácii už nemáme viac prácu. Takže ja si myslím, že si treba naozaj položiť otázky o dôvodoch takýchto veľkých pokrokov v, v oblasti a musíme sa zamyslieť aj nad príčinami tejto dlhodobej nezamestnanosti. E, že by to bola e, globalizácia, ktorú podporujete. Ja si myslím, že otvorenie európskych trhov, my sme dnes ráno hovorili o otvorení trhov Kóreji a Číne a e, to spôsobuje, že potom tieto krajiny low cost využívajú výdobytky globalizácie a potom v našich krajinách to má za následok zložitú sociálnu situáciu, pretože vznikajú dlhodobo nezamestnaní Ehm, myslíte si, že by nebolo dobré e, zrušiť všetky tieto, e, och, e, tieto colné ochrany? Lebo to všetko je na úkor našich pracujúcich. A keď toto nedokážete zvládať, ako chcete distribuovať príjmy všetkým e, e, ľuďom? Vy namiesto toho aplikujete úsporné politiky, ktoré umožňujú E, nie distribuovať bohatstvo, ale ochudobňovať celé obyvateľstvo a vy tu vlastne zabíjate tú sliepku, čo znáša zlaté vajcia. Uh, thank you, Brandon. Ďakujem pekne. Brandon Benefaj. E, pán predseda Rosy, ja sa chcem poďakovať za túto diskusiu. Som veľmi rád, že sa jej môžeme zúčastniť, lebo sa tam realizujú inovatívne projekty a to je aj téma dnešnej diskusie. To môže byť pre európskych občanov naozaj prínosom. Vysoko si cením príspevok pána Rosiho a bohužiaľ musím zopakovať znepokojenie, ktoré vo mne tento problém dlhodobo nezamestnaných vyvoláva. Už to spomenuli aj kolegovia. Ja som si s veľkým záujmom prečítal stanovisko výboru regiónov a páčilo sa mi to, že sa tam podarilo identifikovať kľúčové aspekty, ktoré vyplývajú z toho stanoviska. Navrhuje sa tam aj riešenie, je tam niekoľko zásadných vecí a ja konkrétne e, by som chcel spomenúť to, že by sme mali využiť príležitosť na revíziu viacročného finančného rámca. To by sme mali, z toho by sme mali vychádzať, potom by sme sa mali pozrieť, aké nástroje sa môžu použiť na riešenie krízy ďalej ako využívať alebo vylepšiť nástroj záruky pre mladých a ďalej by sme mali vytvoriť nejakú formu európskej podpory tohto problému, tak ako to tu rezen, prezentoval už pán minister Paduanu. E, chcem zopakovať aj to, čo hovorí ďalší kolegovia, napríklad pani López. Mali by sme vytvoriť e, nejaký, alebo posilniť ten slabý právny nástroj a možno, že by sme mali zapracovať na vytvorení platformy. Kvalita služieb znamená zvlášť to, že by sme sa mali snažiť rozlišovať medzi jednotlivými osobami a zameriavať sa na konkrétne veci. Rovnako by sme mali pomôcť, im mali pomôcť aktualizovať svoje schopnosti na pracovnom trhu, ktorý sa neprestane mení. V Taliansku rady práce počas dlhých rokov nepracovali dostatočne na každý úrad práce sa obracia oveľa viac ľudí, ako je to napríklad v Nemecku. Takže my by sme sa mali pozrieť na politiku práce, mali by sme zorganizovať celú sieť úradov práce, čo je aj nutné, aj pozitívne. A ako hovorili už ostatní, je dôležité zmodernizovať postupy ktoré sa aplikujú na úradoch práce. Situácia sa čiastočne zlepšila vďaka záruky pre mladých. Máme údaje od komisie na túto tému a z tohoto dôvodu si myslím, že je nutné zabezpečiť, aby program pre dlhodobo nezamestnaných bol v súlade s mechanizmami, ktoré existujú a aby nadvezoval na záruky, ktoré už existujú. To, čo je pozitívne by sme mali rozvíjať a to, čo nefunguje, by sme mali vylepšiť. Na záver chcem poznamenať, že aj keď je návrh komisie čiastočne pozitívny, je tam veľa vecí, ktoré možno ešte kritizovať. Tento návrh môže priniesť výsledky iba vtedy, ak všetky navrhované kroky budú zaintegrované a budú v súlade s existujúcimi nástrojmi. Len tak budeme môcť reagovať na krízu nezamestnanosti. Musíme vychádzať z úspechov záruky pre mladých a z tých krokov, ktoré sme podnikli v oblasti boja s nezamestnanosťou pre mladých. To je moja vízia. Ešte raz ďakujem pánovi predsedovi vlády regiónu Toskánska Rosimu za to, že medzi nás prišiel. Je to naozaj veľmi zaujímavá rozpráva. Ďakujem, pán Tomás Mann. Ďakujem pekne, pani predsednička, výbor regionov a VSA, to znamená sociálny výbor my máme za úlohu dosiahnuť nejaké kompromisy, to je dobré, niekedy sa to podarí, niekedy nie, práve sme to videli, keď vznikne taký dojem, že niektorí sa chcú venovať iba talianským problémom a nie Európe, tak to nestačí. Treba však zdôrazniť aj európsku dimenziu. A keď sa tu stále hovorí že sa iba šetrí a že to nepomôže. Samozrejme to nechceme. Keď chceme solidné rozpočty a chceme dosiahnuť to, aby sme mali peniaze, ktoré potom môžeme zacielene investovať. Napríklad v Nemecku v časoch krízy sa neplitvalo peniazmi do takých vecí, ktoré by neriešili tú situáciu. Myslím si, že pán, pán Rossi, že by sme musíme urobiť všetko preto, aby sme neurobili niečo také, z čoho môžu profitovať e, pravicovi radikáli tu v parlamente. Musíme byť dosť obozretní a musíme povedať, že budeme investovať v dôležitých témach pri prioritách. Teraz tu máme tému boj proti dlhodobej nezamestnanosti. To je v poriadku. Dobre, si, že ste na to poukázali. Európska únia má úlohu aj v tejto oblasti. Máme konkrétne opatrenia, treba ich konkrétne pomenovať. A ja takých, čo zažívam, že regionálne e, orgány musia mať takisto určitú zodpovednosť. To znamená, potrebujeme komunikáciu, zlepšiť komunikáciu a ak tomu tak nebude, tak sa udeje také niečo, čo sme tu vlastne zažili, pokiaľ ide o identifikáciu tých centier boja proti chudobe, tak niektoré členské štáty povedali, že to urobia samé, ale to jednoducho neurobia. Takže potom by sme sa do toho nemuseli zmiešavať. Musíme jasne povedať, že tu je jasná pridaná hodnota z Európy, ktorú treba identifikovať. Chcem vás požiadať, aby ste sa aj vy snažili o to, aby tie prvky sociálneho fondu identifikovali ste čo možno najviac a prepojili to s cieľovými skupinami, s opatreniami, aby sme vedeli, že tu volačo z Európy skutočne prispelo k tomu, aby sa tá nezamestnanosť, ktorú máme, konečne začala trochu riešiť. Máme pred sebou veľké úlohy, to je beriem na vedomie, ale musíme postupovať zodpovedne v oboch oblastiach. Vtedy získame aj podporu pre myšlienku Európy, pretože ponechať to radikálom, tak na to tu nie sme. A posledný vstup je pani Jasloviecka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste sa s nami podelili o svoje skúsenosti. Musím povedať, že ma mrzí to, čo povedala moja kolegyňa, ktorá povedala, že nie je tu e, vzťah medzi školeniami a získaním zamestnania. Ona ma vyprovokovala k tomu, aby som sa dnes prihlásila ku slovu. Ja som e, z Polska z regiónu, kde je tento e, vzťah veľmi úzky a prináša naozaj veľmi dobrý efekt. Častokrát sa stiažujeme, že vzdelávací systém v krajinách Európskej únie neumožňuje absolventom e, také prípravy, aby mohol začať pracovať na trhu práce. No ja si myslím, že práve takéto, takáto forma vzdelávania, školenia sú tým mostom, ktorý by tieto, túto priepas mohol preklenúť, aby práve takýto človek mohol naštartovať svoju kariéru. Chcela by som iba hovoriť o tom, že je dôležité, aby tieto školenia, vzdelávania boli dobre, správne pripravené aby sa e, prihľadalo na analýzu potrieb pracovného trha, trhu, aby sa využívali učitelia ktorí majú príslušné kvalifikácie. Chcela by som upozorniť na jednu vec. Často tu na výbore hovorím o tom, aby sme údaje, ktoré sa týkajú pracovného trhu a sociálnej politiky na úrovni EÚ e, zbierali na regionálnej úrovni. Myslím si, že najmä pokiaľ ide o pracovný trh, je mimoriadne ťažké a hľadať riešenia v prípade, keď máme e, údaje pre celý štát, ale to nehovorí jasne o situácii na trhu práce. Často hovoríme o dvoch miliónoch pracovných miest, e, kde sa nedajú nájsť kvalifikovaní pracovníci na strane jednej a na druhej strane hovoríme o miliónoch ľudí, ktorí e, nemajú príslušnú kvalifikáciu na to, aby tieto miesta mohli obsadiť. A nikto nám dnes e, nie je schopný povedať, kde sú tie 2 milióny pracovných miest. Preto si myslím, že zber údajov na lokálnej úrovni je dobrým riešením. Tu by ma zaujímalo vaše stanovisko a taktiež by ma zaujímalo, aby ste sa vyjadrili k otázke školení, takéhoto vzdelávania, nakoľko sú oni užitočné najmä na regionálnej úrovni. Ďakujem pekne. Thank you very much for your interventions. Ďakujem pekne. Možno máte aj svoje vlastné posolstvo, ktoré by ste chceli ešte sprostredkovať. Nemusíte iba výlučne reagovať na tie otázky. Teraz zostanete už slovo, aby ste mohli reagovať. Nech sa páči. Áno, ja vám ďakujem. Ďakujem aj všetkým členom výboru za príspevky v diskusii. Vyplýva z toho, že pre vás je táto téma rovnako dôležitá ako pre mňa. Áno, musíme so smutkom reagovať na príspevok kolegyne Agea, ktorá sa pýtala na otázky týkajúce sa konkrétne nášho regiónu. Kolegyňa Ažea, odpoviem vám nasledovne. Na budúcom zasadnutí výboru sa na to môžeme zamerať, aj keď ja samozrejme nie som členom, ale nebudem sa toho môcť zúčastniť. Vy ste sa pýtali na miestne skupiny a skupiny, ktoré pôsobia na miestnej úrovni. My sme zistili, aké sú osvedčené postupy od komisie. Komisia sa k tomu vyjadrovala pozitívne. A pokiaľ ide o finančné inštitúcie v Toskánsku, tak tá, táto inštitúcia Monte Montepasky teraz prekonala 5-ročné obdobie hlbokej finančnej krízy. Týkalo sa to asi 1 400 tisíc. Dala k dispozícii 1,4 miliardy e, eur malým a stredným podnikom v našom regióne. Ďalej, náš región je ako jedným z mála, ktorý prijal plán na ochranu životného prostredia, čo je výnimočný krok a zamerali sme sa aj na ťažbu a na bane. Keďže hovoríme o nezamestnanosti, sme vypracovali návrh zákona, ktorý zablokovala e, vláda a to bol zákon, ktorý stanovoval povinnosť pre tých, ktorí prevádzkujú bane. Na základe toho bolo potrebné výťažky z ťažby mramoru distribuovať v danej oblasti. Pokiaľ ide o bezpečnosť, my zasahujeme a budeme sa E, usilovať o uzatvorenie baní alebo lomov kameňa, kde dochádza k závažným, často smrteľným nehodám, ktorých hlavná príčina spočíva v tom, že neboli rešpektované základné právne predpisy e, súvisiate s bezpečnosťou práce. E, mohol by som dať ešte aj podrobnejšie odpovede, ak vás to zaujíma. vzhľadom na to, aké komplexné sú právne predpisy, ktoré sa na mňa vzťahujú. Ja keď som dostal od výboru regiónov úlohu vypracovať stanovisko, tak som mal pocit, že riešime novú tému. Novú tému, ktorá aj podľa európskych zmluv e, spadá do vnútroštátnych kompetencií a nesúvisí to s EÚ. Takže vidíte, že sa tu vydávame novým smerom a v tomto zmyslu, zmysle, a to vyplynulo aj zo samotného vyhlásenia rady, je, e, je že naše stanovisko je už vlastne výsledkom kompromisu, tak ako to hovoril pán Tomas Mann. Tie otázky, ktoré sme mi nadnesli, boli aj ďalej zredukované a to práve z dôvodu tých povinností a obmedzení, ktoré sa na nás vzťahovali. To, že by Európa na túto tému nevytvárala politiky, alebo že by nezasahovala, tak to by bol veľký problém. Ja si, ja si myslím, že máme možnosť zasahovať, ale zároveň máme možnosť vytvárať prekážky, ktoré spôsobia, že zasahovať nebudeme podľa článku 150 a 151 zmluvy, ktoré tu nebudem čítať, lebo vy ich iste poznáte, ale tieto články naznačujú, že riešenie je tu možné. My však sa musíme naučiť rozlišovať medzi nezamestnanosťou, ktorá má štrukturálne príčiny. Samozrejme, ja som proti e, pojmu štruktúrálna nezamestnanosť, ale keď hľadáme kompromis, tak namiesto štruktúrálnej nezamestnanosti by som ja skôr hovoril o plnej zamestnanosti. To znie lepšie z politického hľadiska po druhej svetovej vojne, keď došlo k obrovskému ničeniu, tak cieľom bolo zabezpečiť plnú zamestnanosť všade Teraz sa nám nedarí zaistiť ani to, aby prešiel koncept, ktorý je oveľa menej explozívny a menej radikálny, a síce koncept, ktorý spočíva v tom, že by sme rozliši, rozlišovali štruktúrálnu nezamestnanosť v jednotlivých krajinách od iného typu nezamestnanosti. Takže v, prí- u štruktúrálnej nezamestnanosti by sa vychádzalo z toho, že v takýchto prípadoch je nutný zásah Európy. Navyše musíme zohľadniť to, že čo sa deje v jednej krajine zo sociálneho hľadiska môže spôsobovať problémy aj v cezhraničnom aj v cezhraničnom kontakte má to dopad aj na sociálnu oblasť. My teda navrhujeme, že tento koncept je príliš e, redukujúci a tým by sa mali zaoberať členské štáty. Potom tu ešte existuje ďalšia nezamestnanosť, ktorá presahuje koncept štrukturálnej nezamestnanosti a tým by sa mala zaoberať Európa. Samozrejme, to sa môže riešiť ďalej, môže to byť predmetom rôznych štúdií, analýz a tak ďalej a keď sa tieto štúdie vykonajú, získame aj podrobnejšie informácie a prehľad. Je dôležité, že komisia uznáva význam úradov práce. Pokiaľ ide o úrady práce, tak medzi členskými štátmi existujú obrovské oblasti, e, obrovské rozdiely. Ja ako predseda regionálnej toskanskej vlády sa zaoberám touto problematikou a my sme s našou centrálnou vládou na túto tému už e, rokovali a my sa snažíme e, podnikať kroky vpred. Rozdiel medzi nami a Nemeckom spočíva v tom, že e, talianské úrady práce, ktoré sú obrovské, my sa snažíme e, o veľké pokroky a úrady práce sú v Taliansku všetky zahatené a ja si myslím, že v Nemecku sú pod, menším, pod oveľa menším tlakom tieto úrady práce. V Nemecku pripadá na úrady práce asi 8 tisíc ľudí, no a podľa toho sa potom rozdeluje aj personál na úradoch práce. A to všetko potom ovplyvňuje e, veľa vecí. To, čo si môžete prečítať e, v novinách, nie je vždy práv- pravda. Nám sa aj napriek tomu, že nemáme dostatok personálu a dostatočne vybavené úrady práce, tak sa nám podarilo e, nájsť prácu pre 10 tisíce mladých ľudí, o ktorých vieme, e, že majú dostatočné e, schopnosti. Mali by sme posilniť úrady práce. Úrady práce by mali mať prehľad o pracovnej ponuke a o a dopite a navyše by sme mali požadovať aj školenia a preškolovania pre dlhodobo nezamestnaných, tak aby sme zabezpečili, že budú lepšie pripravení na e, pracovný trh. Takže školenia a ďalšie vzdelávania to je tiež nevyhnutným krokom. Ja žijem v regióne, kde je veľa podnikateľov a ja som s nimi v neustálom kontakte. Ja viem, že je dôležitá krajita znalosti a a schopnosti a kompetencií. Rovnako je dôležité, aby na pracovnom trhu podnikateľ, keď hľadá zamestnancov, tak sa pozerá zvlášť na ich schopnosti. Je preto dôležité investovať do ľudského kapitálu, čo je zásadný aspekt pre ďalší rozvoj a pre všeobecný rozvoj nejakej krajiny alebo nejakej oblasti. Čiže, ako som už povedal, zásadné sú tu úrady práce, musia poznať konkrétny dopyt a ponuku práce, treba vedieť, aký e, nezamestnaní registrovaní na úradoch práce majú e, znalostný profil, čo ponúkajú, aké kompetencie majú. Iba tak bude možné e, kontaktovať a, a prepojiť dopyt a ponuku a teda skontaktovať uchádzačov o prácu s potenciálnymi zamestnávateľmi. To, čo navrhuje komisia, je podľa nás pozitívne, aj keď podľa nás členské štáty musia rovnako zohrávať svoju úlohu a e, odviesť svoj kus práce. Ja si myslím, že by, bylo, že by bolo pozitívne, keby z Európy prichádzali podnety na to, aby sme investovali na, do úradov práce i na podniky pretože práve oni spolu podnik- a podniky tie vytvárajú pracovné miesta, mali by sme sa aj na ne zamerať. A potom veľmi dôležité je prepojenie ponuky a dopytu a to je už úloha úradov práce a inštitúcií, ktoré pripravujú uchádzačov o prácu a organizujú školenia. Ďalej si musíme ponechať dostatok času, lebo takúto zmenu nie je možné uskutočniť za deň alebo za krátku dobu. Čiže musíme e, si ponechať dostatok času ďalej. Treba ešte povedať, že tu máme problém s financiami. Je možné postupovať rozličnými spôsobmi, ale ja si myslím, že toto všetko je skvelou príležitosťou na to, aby sa rokovalo o revízii celého finančného rámca na roky 2014 až 2020. Myslím si, že táto diskusia sa plánuje na budúci rok, i keď niektoré čiastkové diskusie už začali a ja si myslím, že máme dve možnosti, ako rokovať. Prvé, navýšiť e, finančné prostriedky, pozrieť sa na dopad, e, ktorú e, mala v Európe daň a mali by sme sa na túto problematiku e, pozrieť aj z hľadiska spravodlivosti. Ja to nechcem utvárať polemiku na túto tému, ale keď sa pozrieme na to, koľko niektoré členské štáty vydali na to, aby ozdravili svoj bankový sektor, ozdravili svoje finančné inštitúcie, tak myslím si, že sa to týka aj našej krajiny, tak to sú naozaj miliardy eur, rádovo, tak mám pocit, že v tomto kontexte sme tému nezamestnanosti nechali tak trochu bokom a toho hlavného prúdu diskusie a preto európskym inštitúciám hrozí, že stratia dôveryhodnosť, že občania im nebudú dôverovať. To je práve jeden z dôvodov tejto straty dôvery. A ešte je tu ďalšie riešenie, ktoré by mohlo spočívať v tom, že zistíme, odkiaľ by bolo možné zabezpečiť nové financovanie a mali by sme byť tiež flexibilnejší v prípade tých krajín, ktoré majú možno vyššiu mieru nezamestnanosti. Región Toskánsko, a to hovorím bez osobných záujmov, pretože región Toskánska má oveľa nižšiu mieru nezamestnanosti v porovnaní s italianským priemerom. Ďakujem. Those, uh, Ďakujem pekne za všetky uvedené fakty, za to, že ste s nami podelili o svoje pocity. Práve tento výbor v Európskom parlamente hovorí o rovnakých veciach ako vy. A naozaj sa intenzívne angažujeme v rovnakých bodoch, ako sú tie, o ktorých ste s nami hovorili. Hovoríme o regionálnej rovnováhe, o možnostiach žiť v ktorejkoľvek časti Európy a mať šancu na pracovné miesto, rozvoj vo svojom regióne. Pred pár mesiacmi sme v parlamente odhlasovali správu, ktorú vypracoval práve náš výbor Týkala sa to zamestnaneckých, zamestnaneckých služieb. Znamená to, že prepájame organizácie v každom členskom štáte, ktoré umožňujú ľuďom nájsť si prácu, niekde začať pracovať a dokonca aj vo vidieckých oblastiach. Všade sa táto služba dá využívať. Takže vám ďakujem za to, že ste k nám medzi nás prišli že ste sa s nami podelili o svoje znalosti. Viem, že niekoľkí kolegovia ešte chceli položiť otázky, na to nebolo dosť času, no každopádne ostaneme v kontakte. Ďakujem pekne. Uh, that means also that we... Takže teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu. Je to bod 15. Uh, creation... Ako najlepšie využiť potenciál malých a stredných podnikov, vytvárať pracovné miesta. Dám slovo spravodajcovi, pánu Krasnodemskému. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Dostali sme sa k ďalšiemu bodu nášho programu. Avšak ostávame pri rovnakom probléme, probléme nie, nezamest- teda probléme nezamestnanosti, ktorým sa teraz budeme zaoberať trošku iného uhlu pohľadu. Chcel by som sa opýtať, ako dosiahnuť to, aby malé a stredné podniky zväčšili svoj potenciál zamestnávania. Všetci vieme a bolo to zopakované vo viacerých našich diskusiách, ako aj na iných výboroch, aký veľký význam majú malé a stredné podniky pokiaľ ide o hospodárstvo členských štátov. Avšak okrem týchto vyhlásení, okrem uznania dôležitosti malých a stredných podnikov, si treba uznať fakt, že tieto čelia mnohým problémom. Ja som sa v, práve, v správe pokúšal tieto problémy pomenovať. Samozrejme, nie všetky. Sústredil som sa na tie otázky, ktoré sú podľa mňa najzásadnejšie. Najprv možno vymenujem všetky tie najzásadnejšie body, ktorým som sa správe venoval. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, únik mozgov, ne, problémy v právnych predpisoch a neistota, právna neistota, potom konkurencia zo strany e, sivého hospodárstva a potom tiež pozícia nadnárodných korporácií. V správe som sa snažil nastaviť transparentnú prehľadnú štruktúru, Rozdielil som správu na tri časti. V prvej sa venujem otázke vytvárania pracovných miest a otázkou kvalifikácie. Hovorím o záležitostiach, o ktorých sa hovorí, ale možno sa o tom nehovorí dostatočne, ako napríklad fiktívne samozamestnanie či nepotrebná umelá akademizácia niektorých e, odborov. A tiež niektoré predpisy, ktoré komplikujú zamestnávanie v malých a stredných podnikoch. tomto bode tiež odporúčam, aby sa zvážili finančné stimuly, ktoré by podporili zamestnávanie mladých ľudí. Ako všetci vieme, nie vždy to musí byť tak, že práca v malom podniku je nejaká veľmi atraktívna. Je to e, možno práca, ktorá umožní získ ďalšej kvalifikácie a rozvoj pracovnej kariéry. Samozrejme tiež spomínam otázky vzdelávania, také formy vzdelávania, ktorá by e, pro- propagovala zakladanie malých a stredných podnikov. Druhý bod sa týka regulácie Tento bod e, vznikol e, vďaka konzultáciám s podnikateľmi, ktorí často hovoria nielen o samotnom fakte, že nadmerná miera regulácie škodí, ale často v mnohých krajinách je to skôr nestabilita právnych predpisov, pretože sa menia. majú dojem, že tieto, zás, tieto predpisy sa prispôsobujú najmä potrebám veľkých podnikov, ale nie nutne tým malým a stredným podnikom. Čiže dobre bolo, aby sme najprv mysleli aj na menší rozsah. Pretože v niektorých prípadoch jednoducho treba pristúpať k malým a stredným podnikom inak, než veľkým. No a posledný bod tam hovorím o podmienkach rovnakej konkurencie. E, inšpiroval som sa aj prácou iných výborov. V tejto chvíli je známy fakt, že malé a stredné podniky do tejto chvíle trpeli, pokiaľ ide o reálne zdaňovanie. Pán komisár Hill hovoril o tom, že, že sa predpokladá, že e, malé a stredné podniky majú zhruba 30 vyššie daňové zaťaženie v porovnaní s veľkými firmami, ktoré majú možnosť vyhybať sa daňovej povinnosti. Myslím, že s týmto problémom sme všetci oboznámení, či už po LuxLeaks, alebo teraz po Panama Papers. Ja sa tomu venujem aj v rámci výboru TAX. Avšak tá nerovnosť konkurencie vyplýva aj z toho, že malé a stredné podniky majú väčší problém dodržiavať niektoré predpisy či poli, niektoré predpisy únijnej politiky, niektoré nariadenia, ktoré som spomínal, sú všeobecne výhodnejšie pre veľké podniky, avšak pre malé podniky sú škodlivé. No a tu sa dostávam k bodu, ktorý je podľa mňa mimoriadne dôležitý. Občas som to spomínal. Myslím si, že je dôležité, aby sme upremili svoju pozornosť na to, že existuje istá nerovnováha rozvoja. Tie problémy, o ktorých som hovoril, sa objavujú v niektorých regiónoch Európy vo väčšej miere než inde. Napríklad sa vie z politickej ekonomie, že časť Európskej únie, tie tzv. nové členské štáty, ktoré do únie pristúpili nedávno v poslednej fáze rozširovania, tak tieto štáty budovali svoje trhové hospodárstvo po 89. po 90. najmä e, s spoliehajúc sa na zahraničné investície, na rozvoj nadnárodných eh, korporácií. Čiže v týchto krajinách problém nerovnováhy, nerovnej konkurencie, alebo respektíve v týchto regiónoch, je mimoriadne dôležitý. A myslím si, že aj toto treba zohľadňovať pokiaľ ide o z, z, dosiahnutie rovnaké úrovni v EÚ, keď hovoríme o rovnosti šancí, rovnosti konkurencie. A dôležitý je teda rozvoj malých a stredných podnikov, pretože všetci vieme, že tieto naozaj majú na trhu dôležitú úlohu a predstavujú zásadnú časť zamestnávateľov obyvateľov či ľudí pracujúcich v členských štátoch EÚ. Takže možno toľko teraz na úvod k môjmu stanovisku. Už prebehla prvá výmena názorov s teňovými spravodajcami a ja dúfam, že naša spolupráca a vaše vstupy prispejú k tomu, aby toto stanovisko bolo doplnené o ďalšie dôležité prvky a že sa nám podarí vypracovať dokument, ktorý bude mať istú hodnotu a že bude obsahovať to, čo je najdôležitejšie a najmä pomôže malým a stredným podnikom rozvíjať sa v EU a vyriešiť problém, o ktorom sme hovorili, probléme nezamestnanosti, ktorý je naozaj mimoriadne závažný. Je to jeden z najväčších problémov, ktorému Európska únia celkovo čelí. Ďakujem pekne. Ďakujem. David Loon. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Prečítam kolegové sta- kolegynené stanovisko, pretože tu dnes nemohla byť, aby ho predstavila sama. Poprvé by som sa chcel poďakovať správodajcom za dobre odvedenú prácu na správe. V správe sa nachádzajú viacero oblastí a tém, ktoré sú podľa mňa pre malé a stredné podniky dôležité. Správa sa sústreďuje na prístup k financovaniu, zdručnostiam, lepšej regulácii a férový daňový systém. Pokiaľ ide o priority, domnievam sa, že toto by mali byť kľúčové oblasti avšak e, domnievam sa, že treba ešte doplniť niektoré pozmeňovacie návrhy ako spravodajkynia a tieňa spravodajkynia EPP. Pokiaľ ide o priepasť medzi ženami a mužmi, tak sa členské štáty by mali viac snažiť zlepšiť e, rovnováhu medzi pracovným a domácim životom, umožniť flexibilné čas, pracovné e, časy, mal by existovať systém ktorý by eh, stimuloval eh, pracujúcich rodičov. Taktiež treba sa sústrediť na eh, rodičov, ktorí vychovajú dieťa sami, alebo ľudí, ktorí majú takýto typ zodpovednosti. Pokiaľ ide o prístup k financovaniu, mali by sme vyzvať členské štáty, aby tieto prostredníctvom zdaňovania podporovali rast podnikateľského prostredia aby pomáhali hráčom na trhu už od prvých fáz aj počas ďalšieho vývoja, aby pomohli Európskej komisii uľahčiť vytvorenie pan európskeho crowdfundingu a investičného trhu. Pokiaľ ide o lepšie právne predpisy, musíme podporovať členské štáty, aby nadalej pokračovali na vytvorení jednotných kontaktných miest, kde budú v dispozícii informácie o všetkých e, legálnych požiadavkách, ktoré človek, ktorý v ktoromkoľvek sektore hospodárstva chce naštartovať podnikanie, bude musieť e, riešiť. No a pokiaľ ide o vzdelávanie, mali by byť prijaté opatrenia, vďaka ktorým bude lepšie možné e, e, vzájomné uznávanie kvalifikácia, diplomov v Európe, vrátanie diplomov a online certifikátov ako tie, ktoré v tejto chvíli poskytuje MOOC No a potom tiež zhodnotenie neformálneho vzdelávania, aby profesionáli mohli svojimi znalosťami prispieť k ďalšiemu rozvoju v celej Európe. Toto je len niekoľko prípad, príkladov smerovania, ktorým sa chcem e, pustiť pri príprave správy. Celkovo sa mi správa zdá dobrá a je to naozaj len otázka nejakého drobného doľaďovania. Ďakujem. Uh, thank you, Emilian Pavel. Floor is yours. Ďakujem. I would like to congratulate the Ďakujem za slovo. Chcel by som sa poďakovať, pogratulovať pánu spravodajcovi Krásnodemskému a jeho týmu za dobrú správu a ďakujem za inkluzívny prístup pri práci na, tom, na tejto správe. Ako som už hovoril, domnievam sa, že malé a stredné podniky zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v rozvoji hospodárskeho inovatívneho rastu a najmä pri vytváraní vysokokvalitných pracovných miest. Avšak rozvoj a podpora, ktoré sú k dispozícii pre malé a stredné podniky, nie sú rovnaké v celej Európskej únii, pokiaľ ide o činnosti národných e, orgánov, nedostatku právnej istoty a najmä je potrebné implementovať právne predpisy v oblasti zdravia a sociálnych služieb. V našich pozmeňovacích návrhoch budeme vyzývať e, k lepšiemu, jednoduchšiemu prístupu ku kreditom a mikrofinanciám, k lepšej, e, lepšiemu potenciálu vytvárania pracovných miest pre startupy a malé podniky. Taktiež budem dúfať, že členské štáty budú e, podporovať výskum a vývoj, poskytovať dobré verejné služby a infraštruktúry, aby taktiež uh, podporili investície súkromného sektoru do malých a stredných podnikov. Chcel by som tiež povedať, že tu je jasná potreba pre členské štáty, aby tieto e, uzatvárali partnerstva s miestnymi orgánmi, vzdelávacími inštitúciami, e, orgánmi zamestnanosti, e, odbormi a občianskou spoločnosťou pokiaľ ide o vytvorenie, implementáciu a monitoring udržateľných e, stratégií zamestnanosti. Taktiež je dôležitá kľúčová úloha malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o spoluprácu s politikmi a sociálnymi partnermi pri transformácii systému vzdelávania v Európe. No a v neposlednom rade by som chcel vyzvať k lepšeniu regulačného rámca pre sociálne podniky. Ďakujem. Ďakujem tretí tieňový spravodajca, pani Develova. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, a ďakujem aj spravodajcovi za prezentáciu. Súhlasíme s väčšinou bodov návrhu stanoviska eh, na stretnutí koordinátora, naša koordinátorka Marian Harking na tej schodzi povedala, aké je moje stanovisko, stanovisko Alde, ja som tam nemohla byť. Na nešťastie sme museli prácu odložiť, ale samozrejme s tým sa nedá nič robiť. Ja som vypracovala pozmeňovacie návrhy aj s mojimi kolegami a chcela by som vám povedať, že E, budeme žiadať ďalšiu podporu podnikania e, medzi mladými. Ako ste včera videli počas spoločného zasadnutia výborov Ample a Cult, tak som veľmi rada si vypočula, že aj pani komisárka, aj pán komisár toto majú ako prioritu. Aj v rámci nového programu Komisie pre zručnosti taktiež chcem, e, aby existovali stabilné a pozitívne regulačné rámce, pretože práve toto vyplynulo z našich konzultácií, že firmy potrebujú stabilné e, právne predpisy a právnu istotu, aby mohli fungovať. A taktiež je tu potreba e, stimulov pre startupy, malé a stredné podniky, mikropodniky, ktoré im pomôžu fungovať a najímať kvalifikovanú pracovnú silu a školenie zamestnancov. No a samozrejme tiež mu, musíme pomôcť e, malým a stredným podnikom, aby znižili svoje operatívne náklady prostredníctvom digitalizácie, najmä tým, že zdigitalizujeme verejný sektor, e-správu, aby malé a stredné podniky sa mohli skôr sústrediť na vytváranie pracovných miest. No a v neposlednom rade, e, to vás určite neprekvapí, že to poviem, ale ja vypracujem právne, pardon, pozmeňovacie návrhy, ktoré by sa týkali E, učňovstva, odborného vzdelávania, odhadovania budúcich zručností, pretože ako vieme, malé stredné podniky majú veľmi špecifické potreby, pokiaľ ide o zručnosti. Veľmi ma teší naša spolupráca, ďakujem vám pekne a teším sa na ďalšiu prácu a na finálnu správu. Ďakujem, neviem, či je tu pán Silikiotis. Vy ste tu na miesto neho. Dobre, nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo. Prečítam v mene Silikiotisa aké sú jeho pripomienky k tejto téme. Chcel by sa poďakovať spravodajcovi za jeho odvedenú prácu a angažovanosť. Hovorí, že eh, ho toto téma naozaj veľmi zaujíma. GNU, NGL sa teší na úzkú spoluprácu s pánom spravodajcom na no Teňoví spravodajcovia súhlasia s tým prístupom, že by bolo lepšie viac chrániť malé a stredné podniky, keďže tieto sú chrbticou celého hospodárstva. Tieňový spravodajca za GUE si nie je istý, či môžeme hovoriť o sektore malých a stredných podnikov, ako sa to uvádza v odseku 1. No a taktiež hovorí, že je tu všeobecné vnímanie, že platy a sociálna bezpečnosť pracovníkov, tie tzv. náklady na prácu, sa e, považujú za e, bremeno pre malé a stredné podniky, ako napríklad v odsekoch 3 a 13. Prosím vás, nestraťme zo zreteľa, že malé a stredné podniky by nemali prispievať k sociálnemu dumpingu, ktorý propagujú nadnárodné spoločnosti. O tom ste veľmi správne sa vyjadrovali v odseku 4. No a po tretie, e, vidíme tu všeobecné zamerovanie sa na obchodné záujmy a nie na vyrovnaný prístup ako pre malé a stredné voľníky, tak pre pracovnú silu. No a preto sme pripravení diskutovať o cekoch jeden po druhom a dúfam, že sa nám podarí dospieť čo najväčšiemu sú kompromisov, či už ide o pozmeňovacie návrhy alebo diskusii kompromisných návrhov, ktoré e, podá samotný spravodajca. Ďakujem. E, ďalšia e, tieňová spravodajkynia pani Ždánoka. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať pánu Krasnodemskému za veľmi dobrú správu, ktorú pripravil. A myslím si, že je mimoriadne dôležité riešiť túto tému, hovoriť o zamestnanosti riešiť práve tento typ podnikania a jeho potenciál vytvárať pracovné miesta. Je však potrebné zároveň hovoriť aj práve v tejto správe o tom, ako chrániť e, zamestnancov a ich práva, e, pretože vieme, že sociálny dialog v malých a stredných podnikoch nie je až tak rozšírený ako v prípade veľkých firiem. Keď hovoríme o formách malých a stredných podnikov, chceli by sme navrhnúť, aby sa tu špeciálne hovorilo o niektorých konkrétnych špecifických formách, ako napríklad družstva. Vieme, že počas krízy takýto typ podnikov preukázal svoju schopnosť zachovať množstvo pracovných miest vďaka tomu, že dokážu lepšie podnik spracovať. Poznám veľmi veľa takýchto podnikov, kde dochádzala ku kolektívnym rozhodnutiam zachrániť počet pracovných miest, kde sa rozhodli radšej platy znížiť a nie znížiť počet pracovných miest. Takže tieto články tam sme znesli pozmeňovacie návrhy a radi to budeme, e, o tom budeme s vami diskutovať e, aj do budúcna. Ďakujem, Laura Agia tu nie je. Takže Dominik Mata, nech sa páči, máte slovo. Merci, <clears throat> merci, madame le président. Ďakujem, pani predsednička. Nielen, že sa chcem poďakovať pánu Krasnodemskému, za jeho prácu. Chcem, a to je od nás zriedkavé, chcem mu zablahoželať, pretože jeho vôľa umiestniť malé a stredné podniky do centra systému a pomáhať malým a stredným podnikom vytvárať pracovné miesta, keďže je pravda, že malé a stredné podniky predstavujú až 80 alebo 90 zamestn- pracovných miest, je, je správna. Jeho snaha je správna a je treba sa prestať starať o nadnárodné spoločnosti, pretože tak ako správne povedal pán spravodajca, malí a strední e, podnikatelia sú chrbtovou kosťou nášho systému. Pokiaľ ide o daňový systém, nadnárodné spoločnosti sa snažia maximálne vyhnúť, e, neplatia skoro nič. A napríklad vo Francúzsku malé stredné podniky platia takmer 30 Potom musíme prestať s podporou bank, pretože áno, isté, v istej chvíli treba ľuďom pomôcť, avšak vo Francúzsku to nie je možné. Banky podporujú banky a občas nadnárodné podniky. Pokiaľ ide o pomoc miestnym e, družstvám, či už sú tieto miestne, regionálne, tam sa, tam sa získala podpora, ale pre malé a stredné podniky nič. Potom treba ukončiť meškanie faktúr, pretože malé a stredné podniky možno dostanú zaplatené o 30 dní, o 60 dní alebo o 80 dní. malé a stredné podniky často sú na prvom, druhom, treťom, štvrtom mieste a vieme, že kto určuje pravidla a kto určuje cenu za nákup, ktorú musí malý a stredný podnik fakturovať, ktorá je obeťou takéhoto zaobchádzania. Čiže naozaj vám gratulujem, pán spravodajca, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám pomohli. Avšak, vážení kolegovia, myslím si, že tu opäť berieme ten problém z e, nesprávneho konca vy si dnes kladete otázku, ako pomôcť malým a stredným podnikom, aby vytvorili alebo znova vytvorili pracovné miesta. A ja by som sa opýtal trochu inak. Ako pomôcť malým a stredným podnikom, aby neničili existujúce pracovné miesta, pretože tie pracovné miesta existujú. Zobral by som si konkrétny príklad Francúzska. V tejto chvíli máme tisíc pracovných miest každý deň, ktoré sú zničené v malých a stredných podnikoch, ale o tom sa nehovorí, pretože to je zamestnanie u mesiara či u meka- mechanika miestneho alebo podobné. A to sa samozrejme v médiách neuvádza. Bude sa hovoriť o, o tom, že tá, ktorá veľká firma chce zrušiť 500 pracovných miest, ale keď hovoríme o tom, ako vytvoriť pracovné miesta, prosím, najprv zvažujeme, ako nelikvidovať už existujúce pracovné miesta. Ďakujem. Thank you. Uh, would the rapporteur, Mr. Kras... Ďakujem pekne. Chce sa ešte pán Krasnodebský vyjadriť? Áno, možno dve, tri vety. Ešte pán Tomás Mann sa hlási. Pán Mann ešte chcel niečo povedať. Prepáčte, veď predsa tu mám ešte dve ďalšie mená. Tomas Mann ako prvý. Ehm, e, Prihlásili sme sa, pretože sa tejto téme chceme venovať. Pán Krasnodebský je niekto, koho dobre poznám. Máme aj rovnaký let do Bruselu a vlastne hovorí nemecky, tak sa vieme porozprávať a vie dobre, čo sa u nás deje Ďakujem za veľmi dobrú správu. A vlastne u nás vo frakcii som to spomenul, je to dôležité spomenúť, že nielen chceme hovoriť, aké je ťažké pre podniky, ale aj to, že aký potenciál tu je. A to dobre popísal. Napríklad pokiaľ ide o brain drain, únik mozgov, tomu sa často nevenujeme. Je to dôležitá téma. Veľa malých stredných podnikov trpí práve na tento problém a čo povieme, tá situácia privodí takú si, že jeden chod idú mladé mozgy, čo spravíme potom? To je ťažká otázka. Potom ešte konkurencia, tieňové hospodárstvo, bolo to tu popísané. Tieňové hospodárstvo, ktoré môže fungovať a niekto ju nesnaží sa kontrolovať, to musíme zmeniť. Veríme v sílu malých a stredných podnikov, ale musia mať umožnené reagovať v rámci, aby sme videli, že dokážu niečo urobiť. Keď hovoríte s malými a strednými podnikmi, tak mali sme tu predtým 3 a 5 ročné programy a tieto dlhodobé dimenzie jednoducho už nie sú k dispozícii. Musíme byť flexibilní, aj pokiaľ ide o zdroje. Ale veľmi dobre ste popísali tému, pokiaľ ide o jednotlivé vzdelávacie perspektívy a školenia, to je veľmi dôležité, áno. Viacerí sa na tom zúčastňujú. A my, ktorí vlastne v oblasti sociálnej politiky pracujeme, sa snažíme riešiť, aby malé a stredné podniky mali schopnosť za... vyučiť mladých ľudí, vyškoliť mladých ľudí. A v našej krajine sa snažíme tvoriť vzdelávacie pakty, to je podľa mňa najdôležitejšie, aby sme takýto platformový model mali aj v iných štátoch. To znamená, aliancia pre mladých, mladých musíme dať takto šancu. A tým končím. V niektorých podnikoch sociálna zodpovednosť ako téma nemôže byť používaná ako alibi, ale ako programová dôležitá úloha. Chceme tým niečo dosiahnuť. Nevidím to romanticky, len poukazujem na to, že vo viacerých oblastiach takéto príklady existujú, ktoré môžeme uviesť ako príklad, z ktorého sa môžu použiť ďalej. Pán profesor, ďakujem a vašu správu podporujem, ale predložíme ešte pozmeňujúce návrhy. S vašim súhlasom ja na tú lehotu nezabúdam. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sa takisto chcela vyjadriť k tejto správe, k tejto téme, ktorá sa mi zdá byť veľmi dôležitou a chcela som začať tým, že sa poďakujem nášmu kolegovi, pánovi Krasnodebskému, za jeho prácu. Našla som sa v tejto téme, viacerí z nás, a chcela by som povedať, že treba sa sústrediť práve na úlohu, ktorú zohrávajú malé a stredné podniky, pokiaľ ide o zamestnanosť, pracovné príležitosti a chcela by som zdôrazniť aj to, ako úlohu zohrávajú malé stredné podniky v regiónoch, pretože zohrávajú takú animačnú úlohu v viacerých teritoriách Európskej únie a zohrávajú takisto úlohu aj pokiaľ ide o sprostredkovanie vedomostí a niekedy dokonca aj základných bytostných skúseností. Hovorili sme o tom vlastne včera v rámci tých programov o vzdelávaní. Treba sa sústrediť na dva body, ktoré vlastne nájdeme odzrkadlené v správe. Ide tu po A o potrebu podporovať hodnoty podnikateľstva. Treba tieto šíriť medzi mladými od ich najútlejšieho veku prostredníctvom vzdelávacieho systému, aby sme dali podnikom vôľu, aby podniky jednoducho neboli iba niečo separé, musíme jednoducho umožniť, aby podniky zohrávali takú aktívnu úlohu. A po druhé, ide tu o tie zákony a predpisy, to sa týka nás, tu Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide malé a stredné podniky, potrebujeme stabilné prostredie, to tu takisto odznelo. Myslím si, že treba členské štáty na ne apelovať, aby nerobili nadmernú úlohu v oblasti legislatívy, pretože toto je skôr taký limit pre malé a stredné podniky. A posledná vec, treba si uvedomiť, aby malé a stredné podniky v rámci legislatívneho procesu boli vždy zohľadňované. To potom nám pomôže, aby sme nerobili dodatočné výnimky. Ak budeme myslieť na malé a stredné podniky od začiatku, tak budeme môcť pokračovať aj v tej našej snahe hľadať možnosti implementácie tých predpisov malých a stredných podnikov v rámci celého toho legislatívneho procesu a tu myslím konkrétne na prípady trialógu. To je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. A teraz pán Krasnodebský by v stručnosti chcel ešte niečo doplniť? Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom za doplnky a kritiku a za pochvalu. Som rád, že budeme spolupracovať na tejto správe. Myslím, že sa nám podarí dopracovať k dobrému kompromisu. Chcel by som povedať, že som sa veľa rozprával s podnikateľmi, Napríklad pokiaľ ide o tú šedú sféru hospodárstva, hovoril som s pekármi, s majiteľmi tehlárne a s rôznymi inými podnikateľmi. No a všeobecne všetci hovorili o svojich starostiach a snažil som sa toto zohľadniť. No a chcel som povedať ešte jednu vec na záver. Pán Thomas Mann veľmi bol ku mne milý. Samozrejme, naša práca je občas únavná, ale potom prídu také okamihy, kedy bez ohľadu na to, z ktorej sme krajiny či politickej skupiny, sa nám podarí dopracovať k porozumeniu. Často únavnou časťou našej práce sú cesty a na tých cestách sa spoznáme občas tých limuzínach, ktoré nás občas vozia do Štrásburgu alebo do Frankfurtu a môžeme sa tam podeliť o dôležité informácie o našich štátoch, o tom, čo si myslíme, čo cítime. A myslím, že to je tiež spôsob, akým, ak, akým tiež budujeme spoločnú Európu. Ďakujem. Thank you. Veľmi pekne ďakujeme. Počuli sme teda slova predkladateľa správy a teraz ešte bude diskusia, po ktorej nasleduje prezentácia štúdie o vytváraní pracovných príležitostí malých a stredných podnikoch. Takže teraz tu máme ďalší aspekt možno ten istý výsledok, ale nie z pohľadu politického, ale z pohľadu iného. A teraz dostane slovo Irene Mandl, výskumná manažérka Eurofounde, pokiaľ ide o zamestnanosť a ide tu teda o tému, ako vidíte na priesvitke. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pani predsednička, za možnosť prezentovať tento výskumný produkt. Ide tu o tému, o ktorej sme hovorili a myslím, že to prispieje k diskusii. Takže ako už bolo povedané, malé a stredné podniky nie sú iba chrbticou hospodárstva, dôležité pokiaľ ide o zamestnanosť, ale takisto prispievajú k dynamike pracovnej dynamiky. Pokiaľ ide o tie najnovšie údaje z Eurostatu z roku 2014, tam vidíte, to bol vlastne prvý rok, odkedy sa začala kríza, že malé a stredné podniky potom začali znovu zamestnávať. Takže to bolo navýšenie zamestnanosti pri malých a stredných podnikoch. Ale nie len to, sú takisto zodpovedné za veľké množstvo novovytvorených pracovných príležitostí roku 2014 a je tu dobrý odhad, že to bude pokračovať aj ďalej. Takže je to pozitívny príklad, že nielen hovoríme o za malých a stredných podnikov v tomto kontexte, ale aj v tom ohľade, ako prispievajú. Ale takisto si treba uvedomiť, že tu je aj veľká varieta, pokiaľ ide o Eh, tých zamestnancov malých a stredných podnikoch a my vieme, že nie všetky malé a stredné podniky rastú a zväčšujú sa a nie všetky sa chcú zväčšovať. Takže u, možno pokiaľ ide o ekonomický výsledok, tak fungujú dobre, ale nemá pre nich význam eh, jednoducho uh, napasovať ich do rovnakého modelu. Málo napríklad vieme, že ktoré z tých malých a stredných podnikov rastú a chcú rast a či jednoducho zažívajú nejaké prekážky na ich ceste a ak áno, tak či sa môže z tohto verejného rámca im pomôcť. Takže naša štúdia sa chce sústrediť práve na tieto e, otázky. Pokiaľ ide o tie podnik, podnik, malé, stredné a malé podniky, ktoré chcú vytvoriť pracovné príležitosti, prečo to chcú, respektíve prečo to možno niektoré nechcú to takisto súvisí s tým, že aký je tu ten proces vytvárania pracovných príležitostí a vzhľadom na všetky tieto aspekty dá sa tu možno niečo vo verejnom rámci zlepšiť na to, aby sa to vytváranie pracovných príležitostí zlepšilo. Takisto to súvisí aj s typom malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o dynamiku. Sú tu takéto diskusie a tie diskusie sa väčšinou týkajú štruktúrálnych ukazovateľov, ktoré sa týkajú priamo podnikov a takisto aj to, napríklad, sa zohľadňuje vek podnikov, malé alebo mladé podniky, alebo tie startupy, tak to sú tie dynamické vytvárače pracovných príležitostí, ale zaujíma nás, či to je skutočne všetko. A pokiaľ teda ide o zmapovanie situácie v Európe, tak tam sme zistili, že tá situácia je oveľa komplikovanejšia, než sme si mysleli, pretože tento aspekt, ktoré podniky vytvárajú pracovnú príležitosť a prečo to robia, aké majú tie prekážky, tak vlastne k tomu máme viacero ukazovateľov. Niektoré sú externé, vidíte ich na modrej časti priesvitky, a to sú vlastne tie, ktoré tu už boli spomenuté aj dnes v rámci diskusie, to sú tie, ktoré sa vlastne týkajú vplyvu na podnikateľské prostredie a rozvoj týchto podnikov. To sú tie prvky, ktoré tu spomenuli, napríklad prístup k financiám, dane, administratívne prekážky a tak ďalej a tak ďalej. Zaujímavé však je, to je iba časť toho príbehu, takisto dôležité sú aj interné prvky, úloha podnikateľov, zručnosti, ktoré sú disponibilné, otvorenosť podniku, e, byť internacionálne, medzinárodným, schopnosť urobiť to, ale takisto aj kultúra rizika. Takže, ako vidíte, sú tu početné faktory a takisto sa navzájom ovplyvňujú a sú tu sú špecificky odlišné porovnaní jedného podniku s iným. Takže snažíme sa vytvoriť zo všetkých týchto faktorov vplyvu to, že ktoré vlastne podniky sa sústredia na vytváranie pracovných príležitostí malých a stredných podnikov, ako istotne viete. Nedá sa to ozodpovedať iba z jednej perspektívy. Nedá sa iba povedať, že iba tie mladé podniky alebo medzinárodné to robia. Skôr je to kombinácia týchto jednotlivých prvkov. Takže čo vlastne my v našej správe sme vytvorili je profil malých stredných podnikov, to znamená ideálnu firmu sme popísali, ktorá má najväčší potenciál vytvárať pracovné príležitosti. Ako vidíte, sú tu viaceré odlišné faktory, ktoré vlastne charakterizujú takéto podniky. Takže sú tu prvky, o ktorých sa hovorilo predtým, hovorím mladé podniky a tak ďalej, ale takisto sú tu aj určité také soft faktory, napríklad majiteľ podniku musí mať určitú mieru odhadu, pokiaľ ide o riziko, musí mať potrebné zručnosti, pokiaľ ide o obsah, pokiaľ ide o tú sféru, ktoré pracujú, ale takisto pokiaľ ide o business management, ale aj e, personalistické zručnosti musí mať. Podniky musia byť vnímané ako atraktívne, pokiaľ ide o pracovný trh, aby získali práve tých, ktorí e, aby získali tých zamestnancov, ktorých môžu získať aj iné podniky. Takže vidíte, to sú tie interné prvky, ale to všetko bude fungovať iba vtedy, ak je podnikateľské prostredie správne. Takže tu máte všetky tieto prvky, ktoré tu boli spomenuté, ale to teraz vynechám. A ako vidíte, máme tu takú komplexnú problematiku a vlastne na záver dňa treba zohľadniť všetky tieto prvky, keď chceme identifikovať nielen podniky, ale aj tie dôvody a bariéry, ktoré tu majú, ako sa im dá lepšie pomôcť. A ďalšia otázka, ktorú chceme preskúmať, je, že Nede tu iba o vytváranie pracovných príležitostí, ide aj o kvalitu, o aké charakteristiky vlastne pracovných podmienok e, hovoríme v týchto malých a stredných podnikoch a vidíme, že sú tu takisto viaceré rozdiely, čo tu vidíte na tomto grafe, to je to, e, tá diferenciácia, pokiaľ ide o veľkosť podniku, ohľadne toho, ktoré pracovné príležitosti sa vytvárajú v dobe krízy, to sú tie sivé, stĺpčeky a po tej kríze to sú zasa uh, sivasté a červené slupčeky. Takže vidíte, keď odlišíte tie pracovné príležitosti, ktoré napríklad sú rušené mierou platu, vidíte tie najmenšie kategórie, pokiaľ ide o mikropodniky, tak vidíte pracovné príležitosti vo všetkých kategóriách, predovšetkým v tých stredných úrovniach. Zatiaľ čo malé a stredné, malé stredné podniky, tam už je určitá miera vytvárania pracovných pre predovšetkým pokiaľ ide o tie e, pracovné príležitosti, kde sú malé platy, ale potom pri tých klasteroch samozrejme aj pokiaľ ide o vyššie platy. Takže nedá sa tu dať nejaký jasný obraz tohto, pretože tu je veľká heterogénnosť, aj pokiaľ ide o pracovné podmienky. A čo je zaujímavé, pokiaľ ide o túto tému, málo sa robí výskumu. Takže čo vlastne vidíme z týchto eh, dielčích častí, pokiaľ ide o jednotlivé charakteristiky, tak vidíme, že sú tu odlišné zistenia. Napríklad jeden výskum zistil, že pracovné príležitosti malých a stredných podnikov sú horšie ako vo veľkých podnikoch, zatiaľ čo iný výskum hovorí, že sú lepšie, kvalitnejšie. A keď sa potom bližšie pozriete na obe, tak môžu obe tieto argumenty, oba argumenty obstáť a ide tu skôr o taký hardware, ak to tak môžem povedať, ako platy, e, kariérne možnosti. Tieto sú horšie napríklad v malých a stredných podnikoch, zatiaľ čo tie softvérové otázky, ako napríklad pracovná klima, ako zmysluplne sa vníma práca, aký vzrušujúci je ten, e, ten job, aká je tu veľká autonómnosť, tak to sa skôr e, pokiaľ ide o kvalitu, zlepšuje alebo ukazuje v malých a stredných podnikoch. A ďalšia vec, ktorú som chcela spomenúť, čo sme chceli preskúmať, je to, ako ten proces vytvárania pracovných príležitostí malých stredných podnikov sa vlastne deje. To prvé zistenie, ktoré možno nie je prekvapujúce, pretože vo všeobecnosti sa malých stredných podnikov takto postupuje. Ide tu o informálny postup, ide tu o úlohu podnikateľa, vlastne majiteľa alebo manažéra a nie je to nejako štandardizované, pretože vlastne nedieje sa tomu tak často, ako by sa to dialo vo veľkých podnikoch avšak v porovnaní s viacerými inými rozhodnutiami manažmentu, ktoré sa často robia v malých a stredných podnikoch, tak je to strategické. To znamená, intenzívne sa tu zamýšľajú nad tým, či je dobre, sa vyplatí vytvoriť takúto pracovnú príležitosť. To znamená, chcú vytvoriť pracovné príležitosti, ktoré sú udržateľné. To znamená, dlhodobá perspektíva pre zamestnanca, a otázka, či z dlhodobého hľadiska si to takýto podnik môže vôbec dovoliť. To sa takisto zohľadňuje. Ďalšia vec, pokiaľ ide o neformálne poznatky, to sú informácie, ktoré vlastne sa získajú prostredníctvom pracovnej skúsenosti. To je takisto dôležité už vlastne v tom náborovom, náborovej fáze. CVčka a certifikáty, to je skôr také, čo sa iba odfajkne ale čo je veľmi dôležité, je to, aby sa tieto podniky dozvedeli niečo viac o človeku, ktorý sa uchádza o tento job. A to najdôležitejšie kritérium je vytvorenie najlepšieho, vybratie najlepšieho kandidáta. Je tu, jedno, je tu viacero kôl e, pracovných pohovorov a každý má svoju vlastnú funkciu a vlastne v tých najvyšších je zaangažovaný nielen e, zamestnávateľ, ale aj kolegovia, pretože je dôležité, aby vlastne ten nový kandidát zapasoval do toho týmu. To znamená, je to aj otázka zohľadnenia osobnostných charakteristík a tá skúsenosť v rámci tohto náborového procesu skúsenosť je takisto dôležitá. Častokrát sa ťažko hľadajú práve potrebné skúsenosti. Častokrát na pracovnom trhu to nie je až také transparentné v porovnaní s veľkými podnikmi, takže aj tu je konkurencia. A potom, pokiaľ ide o štruktúrálne charakteristiky, napríklad legislatíva ohľadne práce, to takisto znižuje možnosti týchto podnikov, pokiaľ ide o ponúknutie takých platov, ktoré by prilákali potrebných kandidátov. Takže na záver, čo sme chceli vyvodiť z týchto podmienok, mohli by tu byť, je tu potenciál zlepšenia. Tie prvé položky, ktoré tu máte, to je takisto to, čo tu už bolo vlastne pokryté, pokiaľ ide o všeobecné pracovné prostredie, administratívne zaťaženie, legislatíva, prístup k financiám, tieto otázky ale takisto tu máte aj určité body, ktoré sa venujú práve tým soft elementom, napríklad podnikateľský duch, ktorý tu bol spomenutý, aby sa podporila napríklad tá kultúra rizika, alebo ako vlastne takýto rámec pre niektoré malé stredné podniky by sa mohol vytvoriť, pretože vlastne všetká tá podpora, ktorá môže tam malým a stredným podnikom, nemusí vždy zísť z strany vlády. Sú tu aj zamestnávateľské organizácie malých a stredných podnikov, ktoré sú dôležité v jednotlivých krajinách a tieto sú vhodné na to, aby podporovali malé a stredné podniky, pretože ich dobre poznajú, vedia, ako ich môžu podporiť a vedia, čo musia urobiť na to, aby ich podporili. Ale v niektorých krajinách to prostredie pre malé a stredné podniky nie je až také prospešné. Takže to odporúčanie, ktoré by sme chceli dať, je to, aby sme umožnili lepšie podporovať malé a stredné podniky. A ďalší dôležitý bod, pretože tu vlastne hovoríme o zamestnanosti na pracovnom trhu. S tým súvisia aj otázky, ktoré sú s týmto priamo spojené. Už to tu bolo spomenuté, miera platov, šedá ekonomika, konkurencia pre malé a stredné podniky, zákony týkajúce sa zamestnanosti, ktoré nemusia byť vždy vhodné pre potreby malých a stredných podnikov, ale ďalší aspekt je vlastne ten aspekt zosúladenia pre malé a stredné podniky. Bolo to tu už spomenuté, to znamená tie zručnosti, ktoré nie sú dobre uspôsobené pre potreby malých a stredných podnikov, takže tu by sa niečo dalo ešte urobiť na to, aby sa prispôsobila vzdelávací systém na špecifické potreby, ktoré majú malé a stredné podniky. Na druhej strane takisto vieme, že malé a stredné podniky sú dosť dobré, pokiaľ ide o in-houseové školenia, interné školenia, formálne a neformálne, to takisto je niečo, čo sa môže považovať za e, potenciál možného zlepšenia, pokiaľ ide o proces a úsilie vytvárania pracovných príležitostí. A posledný bod, ako by sme mohli využiť podporné nástroje na to, ako by tieto mali vyzerať, pokiaľ ide vytváranie pracovných príležitostí. Máme tu viacero prvkov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu, máme tu viaceré charakteristiky takýchto dynamických vytváračov pracovných príležitostí Nikdy sa nevieme sústrediť iba na jednu jedinú dimenziu, skôr odporúčam, aby tu boli komplexné balíčky, ktoré vlastne kombinujú viacero týchto prvkov, alebo ich aspoň koordinujú a tým sa vlastne dostávame znovu k tej téme toho one-stop shopu, to znamená takého jedného centra na riešenie. A myslím, že to je všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Yes, well, uh, thank you very much for this inspiring... Ďakujeme veľmi pekne Nemáme však čas na otázky. Môžeme distribuovať vašu správu všetkým poslancom tohto výboru. Viacerí už nás opustili, takže to by nám veľmi pomohlo. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste prišli a, za, a ďakujeme za vaše informácie. Uh, I just also want to remind you that uh, deadline for amendment Pozmeňujúce návrhy môžete predkladať do 27. apríla do poludnia a pokiaľ ide o správu pána Krasnodebsku, tak to je zase 30. maj a pri, sa o tom bude 15. až 16. júna v tomto výbore a potom sa bude o tom hovoriť na plenárke v septembri. Týmto sa dostávame k bodu 16 sociálne začlenie a integrácia do pracovného trhu. Týka sa to utečencov. Je tu o kon, teda tú problematiku utečencov a začneme teda tým, že slovo dostane pani Manuela Gelen z komisie. A potom tu je možnosť takisto samozrejme aj pre spravodajcov a teňových spravodajcov a ďalších, ktorí budú mať možnosť spýtať sa otázky. Takže začneme pani Geleng. Nech sa páči. Pani predsednička, pani Geleng tu nie je, pretože sa zmenil program, takže ja ju nahradím. To je fantastické, hovorí pani predsednička. Nech sa páči, máte slovo. Začala by som teda tým, že spomeniem niektoré úvahy, ktoré súvisia s tou otázkou, o ktorej hovoríme. Ide tu o začlenenie a integráciu do pracovného pomeru, pokiaľ ide utečencov a migrantov. Hovorím teda v mene Manueli a nie v mene Task Forceu ohľadne integrácie do pracovného trhu, ktorý vlastne bol zriadený na úrovni komisie v rámci generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. Integrácia do pracovného trhu je kompetenciou členských štátov. Európska únia zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide zabezpečenie podpory a stimulov pre kroky členských štátov, napríklad formou podpory výmeny dobrých overených postupov, zabezpečenie zabezpečenie finančných prostriedkov. Súčasná situácia utečencov v Európskej únii si vyžaduje ambicioznejší, koordinovanejší postup vo všetkých relevantných politických oblastiach, predovšetkým pokiaľ ide o vzdelávanie, zamestnanosť, sociálnu inklúziu, aby som spomenul aspoň niektoré. Musíme sa poučiť z minulosti, aj z výmeny názorov, zo skúseností, ktoré vlastne získali všetky súčasnené strany. Nad rámec e, zabezpečenia podpory utečencov treba podporiť ich aktívnu participáciu v hostiteľských krajinách, predovšetkým pokiaľ ide o integráciu na pracovný trh. Efektívna integrácia do pracovného trhu je kľúčová. Členské štáty musia zabezpečiť, aby žiadatelia o azyl mali prístup k pracovnému trhu minimálne v rámci 9 mesiacov od požiadania o medzinárodnú ochranu. Niektoré členské štáty umožňujú azylantom integrovať sa na pracovnom trhu dokonca včasnejšie, napríklad Švedsko, Grécko, Portugalsko im dávajú priamy vstup, Rakúsko a Nemecko v rámci troch mesiacov a Belgicko až po štyroch mesiacoch. Iné štáty nasledujú tieto dobré príklady. Napríklad Taliansko skrátilo tu čas obdobie čakania zo 6 na 2 mesiace. Na to, aby sa zjednodušil prístup a vstup na pracovný trh, treba ponúknuť aj jazykové vzdelávanie, predovšetkým pokiaľ ide o mladých ľudí a deti. Takisto je dôležité zrýchliť aj preuznávanie ich kvalifikačných dokumentov, a zjednodušiť ich vstup na pracovný trh. Iba informácie o kultúrnych a, hodnot, kultúrnych a hodnotových aspektoch môžu pomôcť lepšie pochopiť a zrýchliť tento projekt. Treba urobiť iniciatívy, aby sa vymieniali overené postupy a skúsenosti a takisto treba posilniť aj záväzok, aby sme zjednotili naše snahy, aby sme integrovali utečencov na trhu práce v členských krajinách. Tieto služby sú kľúčové, sú kľúčové pre tak obe strany, ako je pracovný trh a nezamestnaných. Utečenci prichádzajú s celou paletou zručností, ktoré môžu prispieť k hospodárstvu danej krajiny. A na to, aby sme urobili všetko preto, aby tieto zručnosti boli správnym spôsobom využívané, musíme urobiť všetko preto, aby vzdelávanie, napríklad jazykové kurzy, boli kombinované s krokmi, kde sa bude identifikovať a valorizovať možnosti, ktoré učečenci majú. Včera ste všetci dobre počuli zo strany pani komisárky Tysonovej. Komisia predloží agendu zručnosti, ktorá bude obhajovať aj konkrétne kroky, pokiaľ ide učečencov. Ďalej Európsky sociálny fond môže pomôcť, pokiaľ ide zjednodušovanie týchto opatrení na zrýchlený prístup do pracovného, na pracovný trh práve pre tých, ktorí takto na novo prichádzajú. To sa dá podporiť ešte zo strany usmerení v politiky vo forme konkrétnych odporúčení v danom semestri. Regióny a mestá zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o príjmanie a integráciu žiadateľov o azyl, nakoľko viacerí z nich vlastne viaceré z nich predstavujú či už vstupnú alebo cieľovú destináciu. Avšak nie všetky tieto mesta majú dostatočné znalosti, kapacity alebo financie a preto prispievame našimi finančnými nástrojmi pri podpore takýchto kapacít miestnych úradov, predovšetkým pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí majú priamy kontakt s utečencami a venujú sa konkrétnym otázkam, ktoré e, takíto príslušníci tretich štátov ako utečenci predkladajú. Teraz by som sa venovala tomu, čo vlastne my v rámci generálneho sa pre zamestnanosť robíme, pokiaľ ide o aktivity tejto akčnej skupiny, tohto task forceu bola zriadená v oktobri roku 2015, to znamená minulý rok, po horúcom lete, ak to tak môžem povedať, v Európe, keď vlastne nastali tie vlny utečenecké do Európy. Myšlienka pôvodná bola taká, aby sa zoštírili aktivity alebo zacielili aktivity, pokiaľ ide o integráciu Čečencov na pracovný trh. A snaha bola koordinovať naše aktivity aj s ostatnými generálnymi riaditeľstvami, ktoré sú zodpovedné za rovnakú otázku. V tomto kontexte, čo teda robíme, my pracujeme úzko, v úzkej spolupráci s DG Home a ostatnými službami komisie. Predložili, kladieme zväčšenú váhu predovšetkým na implementáciu európskeho semestra, pretože sú tu výzvy zo strany ľudí, ktorí majú migračné pozadie. Toto je veľká úloha, ktoré sa momentálne venujeme. Ako som aj povedala, pretože prvou zodpovednosťou integrácie na pracovný trh je na pleciach členských štátov. My ako komisia sa snažíme zbierať a podporovať tie spomenuté overené postupy a snažíme sa ich publikovať online formou. Takisto sa venujeme pomoci členským štátom, pokiaľ ide o výmenu tých overených postupov. A v tomto ohľade sa snažíme vytvoriť spoločný vzájomný vzdelávací program tejto téme. Toto podujatie sa bude konať 22. júna v Bruseli a očakávame, že tu bude prítomná aj pani komisárka Tajsenová. Takisto pracujeme na viacerých spoločných vzdelávacích programoch tu členské štáty prejavujú overené postupy a jeden z členských štátov, ktorý je ochotný takto pracovať, je Španielsko, to znamená, počítame tu s podujatím v máji. A takisto je tu ešte aj novo vytvorený, eh, vytvorená sieť ISF, pokiaľ ide spoluprácu pomoci pre utečencov. Tu sa vlastne všetky zúčastnené strany eh, majú možnosť stretnúť na to, aby sa podporovalo vzájomné vzdelávanie a výmena verejných postupov. Prvé stretnutie tejto siete sa konalo v februári tohto roku v Bruseli. Ako už bolo povedané, snažíme sa vziať do úvahy nové, v rámci toho nového programu pre zručnosti špecifické potreby utečencov, predovšetkým pokiaľ ide o uznávanie ich kvalifikácií. Takisto sa snažíme poskytnúť podporu e, službám, ktoré sú priamo v kontakte s utečencami, pokiaľ ide o, o vytváranie profilov, o kvalifikácii utečencov a v neposlednom rade poskytujeme usmernenia aj pokiaľ ide o finančné prostriedky zo strany Európskej únie, pokiaľ ide o integráciu utečencov. A pokiaľ ide o tento konkrétny bod, tak by som chcela spomenúť viac informácií v rámci Európskej únie na to, aby sa zlepšili tie podmienky pre zamestnanosť, pre utečencov. Ako viete, Európsky sociálny fond už poskytuje neoceniteľnú podporu, pokiaľ ide o rýchlu integráciu utečencov do pracovného trhu. Opatrenia, s ktorými sa počíta, pokiaľ ide o integráciu utečencov a migrantov vo všeobecnosti, obsahujú jazykové programy, ako aj vzdelávanie v jednotlivých povolaniach. ISF a jeho podpora môže byť poskytnutá iba tým utečencom, ktorí majú vlastne papiere v poriadku, pokiaľ ide vstup na pracovný trh, alebo tam, kde členské štáty explicitne takýmto spôsobom umožnia prístup k vzdelávacím aktivitám týmto utečencom. Okrem takéto individuálnej podpory pre utečencov a pre ich rodiny, ESF môže byť využívané aj na podporenie administratívnych kapacít jednotlivých sekcií verejných orgánov a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú špecifickým potrebom a špecifickým, a, a vý, špecifickým výzvam, ktoré majú utečenci. Okrem ISF máme aj Európsky fond eh, pomoci pre tých najnúcnejších tu sa podporuje utečencom v takej podobe, že sa im pomôže prostredníctvom dodania potravín, ubytovania a podporuje sa ich sociálna inklúzia, neberúc do úvahy ich právny štatút. Avšak tu musia tieto cieľové skupiny si vytvoriť členské štáty samotné, aj mieru podpory, ktorú poskytnú, pretože tento fond vlastne e, je na pleciach jednotlivých štátov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A Teraz by som pozvala predstaviteľov politického, politického výboru. Susan Krác, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam Chair. I am delighted to have the opportunity... Ďakujem, pani predsednička. Som veľmi rada, že mám príležitosť predstaviť svoju prácu vo vašom výbore. E, Tuto žiadosť sme z vlastnej iniciatívy vypracovali a chceme pokryť kľúčové aspekty politik zamerané na integráciu utečencov a na pracovný trh a v EÚ, čím reagujeme na iniciatívu výboru na túto tému. Prvá téma sa týka stratégie a osvedčených postupov a ide o porovnanie postupov, ktoré vytvorila EÚ a medzinárodné organizácie. Snažíme sa identifikovať e, súhlasné a kontroverzné body. Túto notu vytvoril externý expert. Ďalšie dva dokumenty boli, dokumenty boli vytvorené našimi expertami. Prvý sa týka európskych sietí a platformiem, ktoré sa venujú integrácii utečencov a migrantom, zameriavajú sa na mekú koordináciu a druhý dokument sa týka európskych finančných experimentov. Teraz poda, odozdám slovo kolegyne Suzane Kiraj, ktorá e, vás poinformuje podrobnejšie o tejto téme. Áno, ďakujem Patricia za slovo. V nasledujúcich 8 minútach vyberiem niekoľko dôležitých informácií, ktoré vám ponúknem, zameriame sa dokumentom, ktorý sa zameriava na stratégie osvedčených postupov. Bol, boli vypraco- táto správa bola vypracovaná nemeckou expertkou a prvá časť obsahuje niekoľko kvantitatívnych aspektov a zaujímavé odhady poprvé. Všetci premýšľajú v kontexte vlny utečencov. Čo to však zaujíma pre európsky pracovný trh? OECD vypracovala odhad, na základe ktorého sa usudzuje, že ak zaintegrujeme do európskeho hospodárskeho priestoru milión utečencov, to bude len 0,4 percenta celkovej pracovnej sily a to môže upokojiť niektoré obavy. Pokiaľ ide o Nemecko, tam dostávame iné čísla, tam sa odhaduje vzhľadom na vyšší počet utečencov a keď sa na to pozrieme e, z hľadiska pracovnej sily, tak e, vlastne ty, tam toto číslo bude znamenať niečo okolo 1,5%, to je teda ten e, odhadovaný nárast 1,5 ďalšej pracovnej sily v Nemecku. Potom tam máme ďalší relevantný faktor. Vzhľadom na to, že čísla ohľadne nezamestnanosti sú nižšie, dopad na nezamestnanosť by mohol byť vyšší a relevantnejší. Keď sa pozrieme na dopad, ktorý budú mať utečenci na trh práce, tak ďalší argument sa týka premiestnenia. Čísla ukazujú, že efekt premiestnenia bude viac menej krátkodobý a skôr menšieho rozsahu. Situácia sa však môže líšiť v tých krajinách, kde je trh práce komplikovanejší a existuje tam väčšia miera nezamestnanosti. Tretí aspekt sa týka nákladov. Keď sa pozrieme na náklady na verejný rozpočet, tak tie môžu byť výrazné. Odhady uvádzajú, že môže ísť o 1,5% vo Švedsku, 0,5% v Dánsku alebo 0,4% v Nemecku. Nemali by sme zabudnúť na základe údajov z tejto štúdie, že toto súvisí aj s niektorými plusmi, že to nejde len o náklady. Samozrejme, integrácia nie je E, úplne bez dopadov na finančnú situáciu. Máme asi 80 tých, ktorí sa zaregistrovali na úrade práce, tak nedokončili odborné vzdelávanie. A to môže súvisieť aj s tým, že v Nemecku sú v tejto oblasti v platnosti vysoké štandardy. Ale v iných krajinách to môže znamenať ešte vyššie náklady na vyškolenie ľudí. A ale, a ďalšie, ale mali by sme zohľadniť aj to, že väčšina utečencov zostane pravdepodobne v našich krajinách dlhšie. Takže čo by znamenalo, keby sme ich neintegrovali z hľadiska sociálneho a hospodárskeho? Toto boli tie tzv. kvantitatívne aspekty a teraz uvediem 5 os, ktoré, osy, ktoré sa nám podarilo identifikovať Začneme modulom, ktorý sa týka integrácie. Ten vypracovalo DG Home v spolupráci s kompetentnými národnými orgánmi. E, bolo to vypracované zvlášť na tému migrantov, ale niečo sa tam e, hovorilo aj u, o utečencoch. Pripravili sme štúdiu pre Európsky parlament, ktorá sa týkala integrácie utečencov, čo je štúdia alebo politický dokument, ktorý vytvorila agentúra UNHCR, máme takisto štúdiu agentúry OECD a e, štúdiu Medzinárodného menového fondu. To znamená, že máme pomerne dobre pokrytý tento priestor medzinárodnými organizáciami, ktorých je tých 5 osí. Možno, že ste o nich všetci počuli v rámci programu komisie a to dokazuje, že na medzinárodnej scéne sa zhodujeme na tom, čo treba podniknúť, aj keď to je nákladné. Začína sa prístupom na pracovný trh. Vypočuli sme si, že právne predpisy v členských štátoch, ale aj aplikácia smernice o prijati môže byť prekážkou. Ďalej tu máme testy pracovného týmu a potom tu máme prekážky na národnej úrovni. Testy pracovného trhu uvádzajú, že utečníkov možno prijať len vtedy, ak nie, do práce, ak nie je žiadny európsky občan alebo miestny občan, ktorý by žiadalo miesto. Sú tam e, obmedzenia, napríklad pokiaľ ide o osoby samostatne hospodársky činné. Toto bráni rýchlej integrácii utečencov. Tieto prekážky by sme mali odstrániť. Potom tu máme druhú os, integračné stratégie ako také a tým sa dostávam k tým piatim osiam. Takže ja to teraz stručne zhrniem. Po prvé jazykové vzdelávanie, po druhé kvalitná e, forma poradenstva, prostredníctvom ktorého by bolo možné vytvoriť individualizovaný plán, vrátanie posúdenia znalosti a skúsenosti a zahraničných prínosov. Toto môže byť jednoduchšie alebo komplikovanejšie na závislosti od toho, odkiaľ človek pochádza. Jednoduchšie je to vo Veľkej Británii, kde je systém zamestnanosti flexibilnejší, ťažšie je to v takých regulovaných systémoch, ako je napríklad Nemecko. Tretia os sa týka podpory pri vyhľadávaní práce. Tam by sme mali používať zacielené financovanie. Zacielené financovanie znamená, že sa nebude rozdávať všetko bez podmienok, ale že to bude zamerané na konkrétne miesta. Je dôležité uvedomiť si, že cieľené opatrenia pre utečencov sú nutné v prípade, keď e, utečenec nehovorí jazykom danej krajiny. Ak jazykom danej krajiny hovorí, tak tieto opatrenia môžu byť dokonca aj kontraproduktívne. Ďalšia osa týka demokratických hodnôt a občianského začlenenia integrácia. Občianská integrácia, tá je súčasťou jazykových kurzov, a je dôležité, aby na tom spolupracovali aj mimovládne organizácie, napríklad rôzni mentory, e, dobrovoľníci a tak ďalej. Ďalej tu máme športové činnosti a ďalšie činnosti, ktoré sa podnikajú pre utečencov tak, aby sa dostali do kontaktu s občanmi hostiteľskej krajiny. A posledná piata os sa týka špecifických osobitných zdravotných a ekonomických potrieb a spadajú tam aj špecifické potreby žien utečenkyň. Vieme totiž, že ženy majú väčší problém zaintegrovať sa ako utečenci muži. Potom tam máme problém s prístupom k verejným službám, ako je napríklad zdravotníctvo, pretože nie všetci utečenci alebo žiadatelia o azyl majú rovnaký prístup a nie so všetkými sa rovnako zaobchádza. Ďalšia vec, zamestnanci týchto inštitúcií nie sú vyškolení, pokiaľ ide o tieto medzikultúrne aspekty a nevie sa, ako sú vyškolení. Ďalšia vec, to je kontroverznejšia záležitosť, je tam o finančné aspekty. To sa týka rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o nárok na dávky a rovnako aj minimálnych miest. Ide napríklad o úroveň dávok lebo napríklad v Dánsku došlo k zníženiu rovnakého zaobchádzania, boli stanovené zvláštne podmienky pre utečencov, no a mali by byť takisto zohľadnené aj e, tie aspekty, ktoré sa týkajú napríklad toho, že chudoba môže byť prekážkou v integrácii na pracovný trh. Ďalšia vec je podmienenosť dávok. Hovorí sa, ide tu o to, e, že či by nemohlo byť možné postihovať utečencov, ak sa nebudú zúčastňovať niektorých opatrení. A potom ďalšia veľmi kontroverzná záležitosť. Na túto tému prebieha konkrétna politická diskusia v Nemecku a to je zavedenie minimálnej mzdy. My sme v kontakte s ILO, Medzinárodnou organizáciou práce, ktorá pripravila e, štúdiu na túto tému a obáva sa, že by to mohlo viesť k sociálnemu dumpingu a e, efektu premiesňovaniu sa na pracovných trhoch. Rovnako sme identifikovali niekoľko víziev a máme politické doporučenia na európskej úrovni. Zaznamenali sme, že v súčasnosti neexistujú komparatívne informácie o výsledkoch integrácie utečencov došlo k istej integrácii migrantov, ale pokiaľ ide o integráciu utečencov, tak tam sú informácie nedostatočné. Pokiaľ ide o bod číslo 2, to tu už zaznelo, všetci sa samozrejme chcú venovať vymenovávaniu osvedčených postupov, ale my nemáme dostatočné podklady, aspoň doteraz, a potrebujeme systematickejšie zhromažďovanie informácií, aby sme vedeli, čo v jednotlivých členských štátoch funguje Ďalej tu máme tretí bod spolupráca na úrovni EÚ. Zaznamenali sme a tým sa dostávame k druhému dokumentu o európskych sieťach a platformách, takže tu sme zistili, že existuje naozaj veľká rôznorodosť sieti a platformiem Začneme Európskou sieťou pre migrantov, čo je v rámci DG Home. Potom tu máme DG EMP, ktoré spravuje nedávno vytvorený nú sieť spracovanú z e Európskeho sociálneho fondu. Ďalej tu bola vytvorená pracovná skupina. Máme aj Európsku skupinu pre migrantky a pokiaľ ide o miestnú úroveň, tak tam máme pracovnú skupinu, ktorá funguje v rámci Eurocities a takisto sa zaoberá integráciou migrantov. Ak na túto tému, tému ešte treba niečo urobiť, Napríklad pokiaľ ide o utečencov, musíme zistiť, aká je, aké sú ich špecifika, ak sa majú zaintegrovať a potom mnohé z tých skupín sú financované na základe projektu, čím nie je zabezpečená kontinuita. Mnohé poznatky, ktoré tie študijné skupiny zhromaždili a sú financované Európskou komisiou, sa posne stratia. To je, myslím, všetko. Zhrnula som tie hlavné body a zvyšok si môžete prečítať v tom druhom dokumente. A teraz ešte veľmi stručné zhrnutie kľúčových záležitostí z tretieho dokumentu. To sa týka európskych finančných nástrojov. Komisia uviedla, že pokiaľ ide o integráciu na pracovnom trhu, tam budeme potrebovať aspoň 5 až 7 rokov, aspoň u väčšiny utečencov budeme potrebovať tento čas a financie budú od DG Ample a nie od DG Home a bude sa to financovať aj z Európskeho sociálneho fondu ktorý nadobudol ďalší význam. Aj keď členské štáty budú tieto prostriedky e, využívať efektívne a komisia v tomto smere podniká nejaké e, kroky, tak vzniknuté problémy pretrvávajú. Je to preto, lebo členské štáty, kde sú pracovné trhy komplikovanejšie, tam môže dôjsť k istej dileme. Členské štáty štáty ako Grécko trpia obmedzeniami, pokiaľ ide o prostriedky a keď budú viac využívať ESF, tak výdavky na utečencov môžu byť na úkor výdajov na dlhodobo nezamestnaných, pretože potom im nezostane dostatok prostriedkov na to, aby Grécko financovalo tieto skupiny. Takže máme tu niekoľko riešení, ktoré prichádzajú do úvahy. Jedno z riešení, ktoré nebolo prijaté, je to, že by sa vytvoril nový finančný nástroj, ako napríklad spoločný Európsky fond zameraný na utečencov a to by bolo napojené na mestá, lebo tie sa priamo zaoberajú utečencami v praxi. Ale politická debata na túto tému ešte neprebieha. Pokiaľ ide o návrh správy Európskeho parlamentu, výboru ENPO tam sa spomína ten návrh, ktorý tu zaznel, a síce, že by sme mali navýšiť prostriedky pre ESF vo výške 25 z Fondu na politiku súdržnosti, pretože je dôležité disponovať väčším množstvom prostriedkov na integráciu na pracovný trh. Ospravedlňujem sa za to, že som presiahla vymedzený čas. Ďakujem, že ste nevypli môj mikrofón a som ochotná vypočuť si vaše otázky. Ďakujem vám obom. Myslím si, že tieto témy sú naozaj mimoriadne zaujímavé pre nás všetkých. Budeme sa držať zoznamu. Takže vy sa stručne vyjadrite a pokiaľ máte otázku, môžete ju položiť. No a potom na záver môžeme umožniť pani Krác a Silvejre, aby na vaše otázky odpovedali. Chcela by som vás poprosiť, aby ste počas tej minúty či minúty a pol, ktorú máte k dispozícii, nielen predstavili svoje vlastné stanovisko, ale pokiaľ máte otázku, tak ju položili. Pretože inak sa nám to nepodarí stihnúť, pokiaľ by sme to rozdelili do dvoch častí. Takže ako prvý dostane slovo pán spravodajca Benify. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste zahrnuli túto diskusiu na náš program. Téma začlenenia, integrácia na vracanie tak pre utečencov je veľmi dôležitá a prikladáme aj veľmi veľký význam. Chcem sa poďakovať Európskej komisii za prezentáciu práce, ktorá sa týka práve tejto témy. Nie som v tejto miestnosti jediný, kto sa domnieva, že je dôležité túto špecifickú tému riešiť. Vyžaduje si to vašu expertízu a odborné skúsenosti, na základe ktorých môžete dostatočne podrobne na situáciu reagovať. Keď som pracoval na svojej správe, vychádzal som z vašej práce. Využil som vaše cenné podnety. Aj napríklad eh, v prípade pani Gelen, ktorá tu dnes žiaľ nie je. Myslím si, že toto je vhodné riešenie. Takýmto spôsobom by sme mali postupovať. Tá diskusia bude zrejme trvať niekoľko rokov. Najprv musíme hovoriť o vypracovaní konkrétnych programov a riešiť to aj na vyššej politickej úrovni. Som veľmi rád, že sa podarilo vypracovať tieto dva dokumenty, ktoré ste nám predstavili. Využil som cenné analýzy a odporúčania, ktoré sa v tých dokumentoch nachádzajú. Umožnilo mi to objasniť si situáciu, aj keď to čítanie nebolo jednoduché. Teraz vieme, aké máme k dispozícii európske nástroje, vďaka ktorým môžeme podporovať integráciu utečencov. A bolo to tiež cenné, pretože som si mohol robiť predstavu, aké platformy a sociálne aktéry k tejto situácii prispievajú. Musím veľmi otvorene povedať, že sú tu dve otázky kde som naozaj potreboval technickú podporu, odborné informácie z vašej strany. Som si istý, že v dokumente zaznamenáte, že som prevzal informácie s vami uvedených dokumentov. Chcem sa vám teda ešte raz poďakovať aj za rýchlosť, za ako ste pracovali, ako rýchlo ste nám dali dispozície informácie pre našu činnosť. Je to veľmi užitočné. No a ešte jedna pripomienka konkrétne k Európskym fondom. Videl som, že prezentovaný dokument poukazuje na niekoľko vecí. Je dôležité zlepšiť synergie pri využívaní niektorých fondov a Európska komisia sa týmto smerom poberá. Toto úsilie musíme samozrejme podporiť. Nedostatok finančných prostriedkov je viditeľný, keď sa na to pozrieme z hľadiska počtu žiadostí o azyl za posledné dva roky. Hovorili ste o tom aj vy. Ďalšia vec. Zamerať konkrétne programy na EU úrovni a na rovne členských štátov na konkrétne aspekty. Musíme vytvoriť obsiahlejšiu stratégiu. Domnievam sa, že je potrebné niektoré postupy zjednodušiť. Je potrebné zjednodušiť prístup k financovaniu, aby napríklad aj miestne aktéry a mesta na ktorých spočívajú všetky náklady, aby mali priamy prístup k niekoľkým konkrétnym špecifickým fondom aby mohli zabezpečiť sociálnu integráciu utečencov a žiadateľov o azyl. Takže teraz očakávame revíziu viedročného finančného rámca, kde predpokladáme konkrétne návrhy. Dúfame, že komisia a členské štáty ukážu, že to, čo sa tu riešilo, je pre nich dôležité A že neznížia mieru finančných prostriedkov, ktorú máme k dispozícii pre túto tému. Poškodilo by to totiž ako Európsku úniu, tak e, aj samotných utečencov. Ďakujem, teraz tu sa slovo tenie spravodajca pán Mann, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je dôležité, aby sme sa venovali tejto téme a objasnili si samotný základ. Pri navštevách škôl vždy objasňujem, že tu máme výborný prievoj Žána Kluda Jungera, pokiaľ ide o stav z Únie, kde poukazuje na to, že všetci tí, ktorí hovorili, že nechceme prerozdeľovať utečencov a že to bojkotujeme a že robíme nové hranice, povedal, že čo ste tu vlastne mali v minulosti. Veď predsa každý z nás má minulosť utečeneckú, na to sa nesmie zabúdať. To je podľa mňa veľmi dôležité aby sme pokázali na to, aký spoločný priestor môžeme e, zaznamenať. Takže to, že chceme Schengen podržať, to je dôležité. Otázka je aj, ako budeme navzájom sa jeden k druhému chovať a či sme skutočne ochotní robiť to, čo je absolútne dôležité, to znamená postarať sa o to, že povieme, že potrebujeme prvky prvej odhlasovanej azylovej politiky a na tom sa musíme zúčastniť a nemôžeme jednoducho podporovať extremistické hnutia a bojkotovať túto situáciu. Tí, ktorí si myslia, že sa to dá národne riešiť, tak jednoducho sa veľmi mília. Preto je táto správa veľmi dôležitá, preto sa teším na dobrú diskusiu s kolegom Bonifajom, ktorá tu už aj bola. Myslím, že budeme mať dobrú spoločnú správu, pretože tu máme viaceré identické oblasti. Áno, jazyk, to je najdôležitejšie zo všetkého. Myslím, že musíme pracovať na tom, Spoločne tak komisia ako aj parlament v správe musíme pokázať na to, že kraj, jazyk treba sa učiť v tej krajine, kde vlastne človek strávi určitú dobu. Nie je to nejaký trest pre tých, ktorí prídu, skôr je to možnosť obohatiť týchto ľudí, veď predsa jazyk je potrebou, je kľúčom navodenia emancipatorských ciest a vlastne takýmto spôsobom umožníme, aby pochopili ľudia, že čo ostatní od nich chcú. Ďalej vzdelávanie. Musíme sa postarať o to, aby sme možno mali také vzdelávanie, uvedomujúci, že tí, ktorí sú tu, jednoducho možno nezostanú veľmi dlho v tých primateľských krajinách, ale potom, keď budú schopní eh, participovať na vzdelávacom procese, tak budú mať už získané určité penzo vedomosti a v rámci tohoto budú môcť potom po návrate do svojej krajiny tam to budú môcť uplatniť. Myslím, že na tom musíme pracovať. To je veľmi dôležitý argumentatívny krok, ktorý podľa môjho názoru považujem za kľúčový. Teším sa. Práve ste hovorili o téme malých a stredných podnikov, že tu máme viacerých takých, ktorí hovoria, a keď nie všetkých teraz potrebujeme, urobíme všetko preto, aby aspoň každý mal možnosť získať určitú prax, na to, aby sme mohli identifikovať, že aké vedomosti vlastne majú, respektíve aké boli vedomosti vo vašej krajine pôvodne vnímané, aby sme mohli urobiť integráciu. Viem, že viacerí mladí ľudia, a ja som sa zhováral s početnými ľuďmi, hovorí sa tu, že vzdelávanie nepotrebujem, ja potrebujem peniaze. A pri otázke, prečo potrebujete peniaze, je, že musím zaplatiť svojich priateľov. A čo považujú za priateľov, to sú pašeráci, ktorí ešte stále nedostali svoje peniaze. A vzhľadom na túto skutočnosť, a nechceme pokryť, zakryť túto negatívnu skúsenosť, preto potrebujeme, aby malé a stredné podniky mali možnosť účast, zúčastniť sa na tomto procese, aj keď to nejde o otázku nejakej, nejakého splácania tých nákladov. A na záver financie, to je veľmi dôležité. Áno, chceme, aby ESF bolo majákom. Dobre ste to povedali. Treba vytvoriť dodatočné fondy. Nebolo by skutočne dôležité, aby sme takto postupovali. Mať dodatočný fond, aby sme nepovedali iba to, že tu podporujeme kde čo ale aby sme jasne poukázali na to, že potrebujeme peniaze, ktoré môžu dos- dosiahnuť účinnosť, nie je to potrebné, alebo z ESF vezmeme peniaze a dáme im jasné označenie. Ešte raz, niektorí na tejto diskusii nechcú participovať. Musíme sa pokúsiť nájsť vyváženú cestu zodpovednosti a potom sa dostaneme trochu dopred. Možno by bolo dobre uvedomiť si toto. Máme tu predsa humánne katastrofy. Nepotrebujeme skutočne konkrétne riešenie. Menschen spüren, wir werden uns zu keinem Zeitpunkt von unserer humanitären Grund... Nemôžeme sa jednoducho odvrátiť od našich humanitárnych povinností. Thank you, Helga Stevens. Helga Stevens. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pani predsednička, ďakujem vážení kolegovia. Mám pripomienky a otázky. Viem, že všetci čelíme veľkej výzve. A myslím si, že je dôležité sústrediť sa na rôzne možnosti a ciele. Áno, členské štáty majú isté schopnosti, kompetencie, ale čo za to chceme. Myslím, že musíme začať hovoriť o vzájomných právach a zodpovednosti ako pre členské štáty, tak aj pre jednotlivcov, ako napríklad utečencov a migrantov. Keď hovoríme o právach a zodpovednosti, musíme sa tiež pozrieť na to, ako môžeme propagovať integráciu a inklúziu. A či je to právo alebo povinnosť, aby sme toto utečencom udelili. Áno, máme povinnosť ich tu privítať a pomôcť im a snažiť sa ich čo najlepšie integrovať do spoločnosti, taktiež aj na pracovný trh. Avšak, aby boli integrovaní na pracovný trh, tak na to potrebujú zručnosti. Niektorí z nich zručnosti majú, niektorí už majú kvalifikácie, avšak potrebujeme trošku viac dohľadu nad tým, či sú tieto uplatniteľné alebo nie, či sú správne a či im môžeme poskytnúť školenie v dostatočne krátkom čase. Potom pokiaľ nemajú kvalifikáciu, tak musíme sa sústrediť na vhodné školenie a v prvom rade je to školenie v sfére jazyka. A napríklad, keď si zoberieme Flánsko alebo Belgicko, tak by sa ten človek mal naučiť po holandsky, po flamsky keď prídete do Valonska, tak sa musíte naučiť po francúzsky. A je to právo aj povinnosť utečenca a žiadateľa o azyl. My ich predsa nenútime, aby sem prišli, ale podporujeme ich v tom, pokiaľ to chcú robiť, aby sa mohli integrovať a čo najlepšie využiť svoje príležitosti tu. Musia mať záujem naučiť sa jazyk svojej príjimateľskej krajiny. No a na to sa potrebujú učiť. No a moja otázka sa týka práve e, vzdelávania v oblasti jazyka. Nechceme ich samozrejme nútiť, ale pokiaľ sa chcú integrovať na pracovný trh, pokiaľ budeme mať sírčanov, Iráncov či iráčanov, ktorí budú mať kvalifikácie, budú mať e, diplomy, možno dokonca aj doktorát, tak otázka znie, či sú schopní komunikovať napríklad po flamsky. budú síce kvalifikovaní, ale na, budú schopní pracovať napríklad v nemocnici vo Flámsku? Takže sa musíme ubezpečiť, že tu existuje vhodné porovnanie ich potrieb. Nemôžeme jednoducho len zobrať hocikoho z hociakej krajiny a uznať hociaký typ školenia alebo teraz vzdelania, ktoré tento človek má. Musíme sa ubezpečiť, že je to riadna univerzitná úroveň pre ten členský štát, ktorý toho človeka e, príjma, že je to tiež vhodné z jazykového hľadiska. No otázka znie, či je na zodpovednosti príjmateľskej krajiny, aby poskytovala takéto odborné vzdelávanie, aby odviedla všetku tú prácu, ktorú treba odviesť v prípade integrácie. je dôležité tiež zohľadniť naše hodnoty, to, že napríklad ženy a muži sú si rovní a tak ďalej. Vieme, že členské štáty sa maximálne snažia, robia čo je v ich sílách a naozaj si potrebujeme viac vymieňať overené postupy, aby sme sa mohli poučiť nielen z toho, čo už fungovalo, ale čo zafungovalo, ale aj z omylov, ktoré niektoré členské štáty minulosti uskutočnili, aby sme sa im dokázali vyhnúť. No a mali by sme na to využívať ESE, ESF fundy, fondy pre takýto typ iniciatív? Tým si nie som istá. A chcela by som vás naozaj požiadať o e, výmenu overených postupov, aby sme zistili, nakoľko sa východ a západ môžu vzájomne posunúť, ako môžeme podporiť ľudí, aby sa tiež pozreli na špecifický problém žien utečenkyň, pretože viem, že v minulosti moslimky boli podporované v tom, aby neboli, aby sa nezúčastňovali pracovného trhu, pretože mali dodržiavať kultúrne normy, kde žena má byť doma a starať sa o rodinu. Avšak my musíme podporiť všetkých utečencov, aj ženy, aby sa integrovali na pracovný trh. To je ďalšia zodpovednosť. Ďakujem. Thank you. Uh, I will ask you to try to... Uh... Ďakujem, poprosím vás, aby ste sa obmedzili na 3 minúty pri vašich prejavoch, pretože aj táto fantastická schôdza, ktorú sme dnes začali, bude musieť skončiť. Dám teraz slovo Renate Weber. Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že pravda je taká, že dnešná realita sa veľmi líši od toho, čo sme poznali kedysi. Včera niekoľko stoviek ľudí prišlo o život v Stredozemnom mori. A keď sa pozriem na správy a na to, ako sa táto téma prezentovala, ako sa o nej diskutovalo, tak je tu obrovský rozdiel keď si porovnám, ako sme zareagovali pred dvoma rokmi. Čiže toto je realita, je to veľmi smutné. A obávam sa, že nemôžem zdieľať entuziasmus, ktorý preukázali niektorí moji kolegovia, pokiaľ ide o to, ako zaintegrujeme utečencov. tie údaje, že iba 0,4 celkovej pracovnej sily by zabral milión utečencov, to nie je relevantné, pokiaľ naše emócie a náš spôsob, ako nazeráme na utečencov, sa tak dramaticky zmenili. Mám špecifickú otázku na Európsku komisiu. Berúc do úvahy e, rôznorodosť členských štátov, tak ma zaujíma, chceme, či chceme, aby sa všetko dialo na vnútroštátnej úrovni, alebo má komisia plán pre celú EÚ. Premýšľať nad možnými riešeniami na prepojenie existujúcich zručností utečencov s požiadavkami pracovného trhu pretože naozaj situácia v jednotlivých členských štátoch sa veľmi líši. Potom tu ide o, exist- o uznávanie existujúcich formálnych a neformálnych zručností. Ako toto urobiť? Hovorilo sa tu o tom, že existuje viacero platform v Európskej únii a takmer všetky podporuje Európska komisia. Avšak táto forma podpory nie je práve konštantná. Ja si kladiem otázku, či sa niečo v tomto smere zmenilo, pretože vieme, aké je dôležité mať takúto, takéto platformy a pracovať s utečencami. Ďakujem. Ďakujem. Pani González Peňaz je tu. Áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem v prvom rade za iniciatívu, že ste medzi nás prišli a oboznámili nás so závermi a odporúčaniami dokumentov, ktoré tu riešime. Je to veľká pomoc pre našu prácu na téme sociálnej integrácie utečencov. Jeden aspekt, ktorý by som rada zdôraznila, je, že Text zdôrazňuje vysoké náklady z dlhodobého hľadiska, to tak ekonomické ako sociálne, aj politické, ako aj e, dopad na sociálne aspekty, ak z dlhodobého hľadiska nebudeme aplikovať integračnú politiku na pracovnom trhu. Ja plne s touto analýzou súhlasím a rada by som e, poznala údaje, ktoré ste mali k dispozícii a prípadne aj vaše odporúčania, aby sme bojovali proti vlne e, nevôle voči utečencom. A ešte by som sa chcela spýtať, že či ste začlenili do analýzy aj sociálne škrty e, v rozličných krajinách a ako to, aký to má dopad na situáciu utečencov. Napríklad v mojej krajine utečenci nemajú zdravotnú kartu. Španieli, ktorí idú von pracovať, strácajú e, svoju španielskú zdravotnú kartu. A ako oni potom budú mať prístup k verejnému zdraviu a ako budú mať k verejnému zdraviu prístup utečenci a potom sociálne výhody a sociál, sociálne záležitosti v mojej krajine sú sociálne úrady úplne saturované a zdá sa, že tak je to aj v iných krajinách na juhu Európy. Na druhej strane, vzhľadom na túto štúdiu, ktorá e, hovorí o praxi v škandinávskych krajinách, Nemecku a Veľkej Británii, v jednej priešťosti sa e, spomína Portugalsko. Ja chápem, že to sú krajiny, ktoré majú E, veľké skúsenosti s príjmaním a riadením utečeneckých tokov, ale do akej miery ste analyzovali, alebo myslíte si, že e, stojí za to analyzovať špecifický kontext e, krajín v, na pobreží Stredozemného mora. Ide tu napríklad o Grécko, kde je akumulácia žiadateľov o azyl obrovská a je to výsledok dohody s Tureckom a v dôsledku toho by možno bola želateľná štúdia so špecifickými odporúčaniami adekvátnymi pre túto špeciálnu situáciu. V dokumente sa takisto hovorí o sociálnych partneroch a možno by bolo dobre ešte zdôrazniť ich úlohu v integrácii utečencov. Rovnako sa hovorí aj o úlohe e, občianskej spoločnosti, ale okrem OECD, ktorá je tam spomenutá, tak sa tam konkrétne žiadne iné e, organizácie nespomínajú. Možno by bolo vhodné dodať odsek, kde by sa spomenuli konkrétne opatrenia pre organizácie, e, odbory a ďalej aj samozrejme aj dobré osvedčené praktiky. Možno by bolo dobré tieto aspekty do správy zahrnúť. Rovnako by bolo veľmi dôležité spomenúť aspekty, ako je spájanie rodín, ako aj špecifické rodové politiky. No a bohužiaľ e, sú tu, je tu mnoho protirečení v tejto správe. Napríklad v Španielsku utečenci e, stále prichádzajú, sú tam celé siete, ktoré e, sú ochotné ich prijať, ale zatiaľ oficiálne utečenci stále neprichádzajú a my hovoríme o druhej úrovni a nám stále chýba prvá úroveň a síce garancia toho, aby štáty pri najmenšom prijímali ľudí, e, ktorých prijať sa zaviazali, aby nezostávalo toľko ľudí na ceste, ktorí potom prostredníctvom mafií a ďalších typov rôznych e, nelegálnych e, cie sa zostávajú potom kde si inde. Ďakujem. Prekročili ste režnícky čas. Ďalšia rečnička, pani Lambert. Ďakujem, ďakujem aj za prezentáciu. Na úvod by som chcela povedať, že samozrejme je tu mnoho práv, ktoré utečenci majú v rámci európskych právnych predpisov. Je tu aj smernica o kvalifikáciách, tam som bola spravodajkyňou, čiže tu sa musíme tiež pozrieť na to, ako členské štáty implementujú povinnosti, ktoré už teraz majú. A pokiaľ ide o niektoré z prekážok v prístupe k pracovnému trhu, tak tam by ma zaujímalo, či by sa rečničky chceli vyjadriť k úlohe dĺžky povolenia na pobyt. Pretože viem, že mnoho členských štátov sa rozhodlo zaviesť povolenie na pobyt pre utečencov, avšak nie pre tých, ktorí majú zabezpečenú ochranu. Čiže ako by sme toto mohli zapracovať, e, pokiaľ ide o prístup na univerzitné vzdelávanie či na iné školenia. A tiež by ma zaujímala otázka úrovni e, pladie, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie. Niektoré členské štáty toto, platí, toto platia či už pre svojich občanov, pre ostatných, ale keď sa pozrieme na benefity, tak si naozaj musíme uvedomiť, kde je tu nejaké stredné pole, pokiaľ ide o redukciu chudoby a aké budú benefity z potenciálneho navýšenia chudoby. Čiže veľmi pozorne sa musíme pozrieť na opatrenia, ktoré e, tu vznikajú, pretože niektoré samotné návrhy komisie hovoria o aký pre azyl. No a potom je tu predstava nového fondu No a my si musíme odpovedať na otázku, pretože sme videli, ako e, sa vyberajú peniaze z Európskeho sociálneho fondu bez toho, aby sa do neho vlievali nové prostriedky. Takže otázka znie, ako dosiahnuť niečo, čo možno umožní priamejší prístup pre e, miestne orgány, my si myslíme, že dochádza k blokovaniu na vnútroštátnej úrovni pri podpore miestnych orgánov. Existuje možnosť urýchliť lepšiu schematizáciu. Možno by ste sa tiež mohli vyjadriť k tomu, ako sa používa fond na azyl a integráciu. Obávame sa totiž to, že takéto fondy sa používajú aj na alebo teda veľmi vo veľkej miere na návraty a veľmi málo na integráciu, pokiaľ ide o rovnováhu používania prostriedkov. Takže existujú nejaké konkrétne informácie o fungovaní tohto pomerne nového fondu. Potom veľa vecí, ktoré už uviedli predrečníci, nebudem opakovať. Avšak súhlasím s tým, že sme zodpovední musíme dostať e, tomuto problému aj z legálnej, aj humanitárnej perspektívy. Tešíme sa na výmenu overených postupov. Ďakujem. Our idea is not... Ďakujem pekne. Marabizo to tu nie, takže Dominik Marta, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Mám tri minúty na dve otázky. Už sme hovorili o tejto téme a napriek vynikajúcej práci e, prezentácie tých, a prezentácii týchto poznámok musím povedať našim hostom, že e, napriek e, tomu moje obavy sa neutíšili. Počet utečencov nevieme, milión, šesť miliónov nevieme náklady na túto operáciu 0,4-0,61 HDP miliardu, 2 miliardy, 10 miliard. Nezabúdajme 6 miliard ročne, ktoré musíme zaplatiť Turecku počas 4 rokov. Zdroje z e, e, e, Európsky sociálny fond, špeciálne fondy, nové fondy, permanentný rozpočet, ale na úkor koho? na úkor našich mladých ľudí na pracovnom trhu, e, na úkor našich 20 miliónov nezamestnaných. To nebolo jasné vo vašej vynikajúcej prezentácii. A potom dve otázky, ktorých ste sa nedotkli. Prvá je jednoduchá. Ako chcete odlíšiť utečencov politických a ekonomických, lebo my sme hovorili o politických utečencov, ale tieto e, opatrenia sa vzťahujú na veľa viac ľudí. A ďalej predstavte si, že medzi týmito utečencami je veľa nešťastných ľudí a za nimi je veľmi veľa vecí, napríklad členovia rodín. Vy ste nikdy nehovorili o tom, ako aké opatrenia predpokladáte e, pre návrat týchto utečencov. Ďakujem. Thank you. Well... Ďakujeme. Takže veľa otázok je politických. Sústrete sa preto na to, čo môžete objasniť a politická diskusia bude pokračovať. Pán Benifaj dostane záverečné slovo. Ak máte odpovede, nech sa páči. Takže teraz ja a potom komisia, alebo čo možno najstručnejšie? Viaceré zaujímavé body odzneli, niektoré otázky zoskupím, pokiaľ ide o financie, ja som sa dozvedela z tých analýz, ktoré som robila, že vytvorenie nového finančo, finančného nástroja to by bolo ťažké a trvalo by to dlho. A pokiaľ ide o nový, novú položku v rámci sociálneho fondu, ja zdieľam tú obavu, že keď som si vypočula členov pracovnej skupiny Európskeho sociálneho fondu, že by to pomohlo, pokiaľ ide o riešenie tých obáv, že by to išlo na okol iných skupín. Ale nemám žiadne riešenie. Možno by sa to dalo preskúmať ešte ďalej, nie je to konkrétne obsahnuté v našej analýze. A pokiaľ ide o náklady a pre koho a komu by jazykové vzdelávanie malo byť dodané, máme dosť údajov z Eurostatu aj v štúdie, kde sú zodpovedané niektoré politické alebo hospodárske otázky utečencov, pretože tu je druhá kategória a to je medzinárodné právo. Ide tu o ochranu v tom zmysle, že utečenci, ktorí pochádzajú z krajín, kde ich podmienky nezabezpečujú dostatočnú mieru bezpečia, to znamená, môžu prísť o život, tak títo nemôžu byť navrátení. To znamená, že 50% je uznaných ako v štatúte utečenca, potom sú tu ešte viacerí, ktorí sa nemôžu vrátiť, pretože sú tu podmienky, ehm, vieme, že ich krajiny pôvodu sú vo vojnovom stave a toto vlastne potom môže opodstatniť investície, či už ide o vydávanie povolenia na pobyt na rok, alebo možno sa to ešte dá predlžiť na základe medzinárodného práva. Potom ešte ďalšie vody, ktoré ste spomenuli, GUE. Nemáme všetky údaje a na to, aby som zodpovedala niektoré iné otázky, my sme sa sústredili predovšetkým na integráciu na pracovný trh a nie na návrat. A tu sme mali dostatočné množstvo práce a bolo by možno dobre analyzovať ďalšie otázky, aká je špecifická otázka v stredomorských krajinách. Máte tu argument, že náklady, ako aj zlé pracovné podmienky môžu tú implementáciu stratégií zhoršiť, ale čo sú teda špecifika v týchto krajinách, tak to by si zaslúžilo ďalší prieskum. Myslím, že to je e, to hlavné, čo som chcela povedať. Nech sa páči pripomienky z komisie. Ďakujem, pani predsednička. My sme generálne tiež pre zamestnanosť, sa budeme venovať otázok, ktoré sa týkajú nás. Čo povedal pán Benifej ohľadne synergii vo financovaní, vítame túto pripomienku a čo môžeme teda k tomu povedať je to, že pracujeme s našimi členskými krajinami, aby sme doladili ich potreby a identifikovali spôsoby, ako sa tieto synergie dajú vytvoriť. Several funds that can be used um, for um, refugees integration, ERDF, EIRDF, AMIF, ISF, FEAD or ESF, indeed, and we are working pracujeme s našimi členskými krajinami na úrovni viacerých e, oddelení komisie, aby sme lepšie využívali tie finančné prostriedky. A pokiaľ ide o financie, tie neprichádzajú len z Európskej únie, ale z členských štátov podporujeme dodatočne ešte aj členské štáty. A pokiaľ ide o európsku, európske riešenie alebo európsky postup, pokiaľ ide o otázku zručnosti. Áno, pracujeme na tom a ako som povedala, pripravujeme novú agendu zručnosti a v rámci tejto novej agende zručnosti berieme veľmi vážne tú otázku preuznávania zručnosti a kvalifikácia. Robíme to nielen pre utečencov, ale aj pre našich vlastných občanov, ktorí sú mobilní v Európskej únii. Takže vlastne bude tu taký celoeurópsky prístup, ktorý môže vyhodnotiť tieto zručnosti, predovšetkým zručnosti utečencov a ich kvalifikácia, ako komunikovať tieto výsledky v štandardizovanom dokumente, ako napríklad Európska, Európsky kvalifikačný pas pre utečencov. Tento kvalifikačný pas, ktorý vlastne môže byť rozpracovaný ako, účasť, rám, ako súčasť rámca Europass, to je niečo, ako som už povedala, aj projektom, na ktorým sa zamýšľame. A v rámci tohto pasportu by sme mohli začniť aj informáciu o ich vzdelávaní a školení, ktoré mali či už na individuálnej úrovni, auditing zručnosti, špecifické informácie o zručnostiach, ktoré získali v rámci vzdelávacích systémov, Vracem sa k otázke potrieb, pokiaľ ide o vzdelávanie. A to nám dá informácie o vzdelávačích systémoch, o krajine pôvodu. To si vyžaduje aj veľkú mieru spolupráce medzi jednotlivými úrovňami a inštitúciami, inštitúciami na pracovnom trhu, vzdelávacími inštitúciami, ako aj preuznávanie kvalifikácií. Takže tá nová agenda týchto zručností je niečo, čo by bolo na prospech nielen utečencom, ale aj občanom Európskej únie. A pokiaľ ide o výmenu, ako to my nazývame, tých slubných postupov, pretože členské štáty čelia a snažia sa pritom reagovať na tieto problémy čo možno najlepšie. Je to nová situácia pre nich, preto nemôžeme povedať, že vlastne už sú najlepšie tieto postupy, ale očakávame také slubné výstupy. Pozeráme sa na nordické krajiny, severské krajiny, avšak skúmame aj situáciu na juhu a ako som povedala, budeme mať podujatie, ktoré bude organizovať Španielsko, kde sa budeme sústrediť predovšetkým na peer learning, ktoré je zaujímavé z pohľadu Európskej únie. Chcem spomenúť úlohu sociálnych partnerov, pretože to tu takisto odznelo z úst viacerých rečníkov, sú kľúčové a hrajú úlohu, predovšetkým pokiaľ ide o zručnosti. Vraciam sa k tejto téme, pretože sa tu poskytuje vzdelávanie a je to vlastne priamo niečo v teréne a identifikujú sa tu zručnosti, tak aby to vyhovovalo tým potrebám pracovného trhu. Nebudem sa venovať ostatným témam, ktoré nespadajú do nášho portfólia. Sú tu však ďalšie komisné služby, ktoré sa venujú týmto témam. Ako som povedala, DG Home, takisto majú ďalšie informácie, ktoré by vám mohli sprostredkovať. Ďakujeme pekne. Na záver spravodajca, pán Benifaj. Ja sa chcem poďakovať komisii a parlamentu za túto výmenu názorov. Ďakujem za spoluprácu aj v minulých týždňoch. Myslím, že z tej diskusie sme jasne videli, že sú tu niektoré body, kde sú určité podobnosti, úvahy, ktoré vzýšli z tých zistení našich hostí, komisie a tak ďalej. A bude tu plodná práca, na úrovni kompromisov, aby sme mohli postúpiť v práci ďalej ako parlament, aby sme pripravili dobrú správu, dobrú finálnu správu, ktorá pomôže všetkým zúčastneným stranám, všetkým aktérom, pretože je úplne jasné z tejto diskusie, tým sa chcem už e, blížiť k záveru, aby sme sa vysporiadali s touto problematikou, na to potrebujeme spoluprácu a aktívnu zaangažovanosť všetkých inštitucionálnych úrovní a takisto zaangažovanosť občianskej spoločnosti, ako som povedal v úvodných slovách. Bude to niečo, čo potrebujeme. To znamená, potrebujeme výmenu názorov aj po našej správe. Dúfam, že to bude nakoniec prijaté. A budeme pokračovať v našej práci ďalej na všetkých úrovniach. Aj pokiaľ ide o financovanie, myslím, že to je kľúčová téma, aby sme dobre využívali financie a v strednodobom období našli možnosti. Ďakujem, teším sa na spoluprácu a ďakujem za túto príležitosť. Ďakujem pekne. Podmenujúce návrhy. Lehota 26. apríl. Príjmanie vo výbore. Hlasovanie sa bude konať 24. mája. Plenárka v júli. Takže sme sa dostali k bodu 17, ako dnes. Takže snažme sa prežiť tieto dni, keď sa nestretávame na týchto dlhých zasadnutiach. Ďakujem pekne. Pekný večer. And thank you to you. <laughs>